Dobrý deň, kolegovia. Začneme písomnými otázkami. Niektorí kolegovia sú vo Vilniuse, niektorí sú na ceste z Addis Abeby. Takže ja som sa dohodla aj e zezať, že niektoré otázky aj tak preberieme a začneme otázkou pani Kiel Nielsen ku Kyrgyzstanu. Áno, ja som zaslala otázku ku Kyrgyzstanu. Ako viete, je to parlamentná demokracia, čo je v tomto regióne dosť zriedkavé, treba povedať. Ale e, predsa len tam dochádza k znepokojivému vývoju. Bol tam tento návrh zákona, aby sa obmedzil vplyv mimovládnych organizácií. Niekto sa teda snaží obmedziť slobody občianskej spoločnosti mení sa tam e, trestný zákonník a tak ďalej. Takže moja prvá otázka sa týka e, toho, e, tej legislatívy na obmedzenie občianskej spoločnosti. No a potom ešte potom sa chcem opýtať na situáciu tých aktivistov pre ľudské práva na juhu krajiny. Poznáme situáciu Askarova, ktorý bol nesprávne odsudený na doživotie, vo vezení bol mučený, jeho zdravie sa zhoršuje, ale sú aj ďalší aktivisti za ľudské práva, ktorí sú tiež takto e, mm, ohrozovaní e, orgánmi a e, radikálnou časťou obyvateľstva. Takže ja by som chcela počuť pozíciu, ktorú k tomu má nie, Ďakujem. Predsednička, ďakujem. Prosím, zodpovedajte. Dobrý deň. Čo sa týka otázky pani Kilnilsena Kyrgyzstanu, áno, my tiež zdieľame prvú časť vašej otázky, kde ste uviedli aj pozitívne trendy, ktoré sa tu vyskytli. Myslíme si, že táto republika je e, naozaj na špici demokratizácie v tomto regióne a snažíme sa maximálne podporiť tento proces konsolidácie demokracie e, a posilnenia právneho štátu. Ako ste správne povedali, je tu naozaj problém, ktorý vyvstal, pokiaľ ide o tento nový návrh zákona. E, je to zákon, ktorý ešte nebol prijatý, takže zatiaľ je to len v parlamente. No a v republike teda je priestor na živú, životaschopnú občianskú spoločnosť, aspoň to teraz tomu tak bolo. Napríklad mimovládky sa e, zúčastňujú na takýchto radách verejného dohľadu, v agentúrach a tak ďalej. E, avšak e, je tu v parlamente naozaj snaha podkopať práva mimovládnych organizácií prvom rade naša pozícia je taká, že táto iniciatíva nie je dobrá, môže len prehlbiť e, určité e, priepasy v tej e, kyrgyzskej spoločnosti. No samozrejme, veľmi podrobne to sledujeme. Máme tu verejnú diskusiu, ktorú v Kyrgyzstane sledujeme. Sú tam aj určité pozitívne signály, z toho sektora e, občianskej spoločnosti, e, ktorí teda sa vyjadrujú proti tomuto návrhu zákona. No a žiadajú členov a poslancov, aby vypracovali štátnu politiku pre mimovládny sektor. Nedávno bolo v parlamente verejné vypočutie. Predseda parlamentného výboru pre ľudské práva e, ubezpečil, Ehm, mimovládne organizácie, že ich eh, vyjadrenia parlament eh, posúdi a že výbor bude negatívne hlasovať. Takisto je negatívna pozícia, ktorú vyjadril ombudsman v krajine. Zdieľa tie obavy, ktoré vyjadrili mimovládne organizácie a vyzýva poslancov, aby upustili od podpory takejto iniciatívy. Takže zákon ešte nebol prijatý je tu prebiehajúca diskusia a ako sme aj v minulosti to robili, naďalej budeme vyjadrovať naše vážne obavy, pokiaľ napríklad je to zákon. Čo sa týka druhej časti vašej otázky a situácie na juhu, situácie pána Askarova, tiež si uvedomujeme túto situáciu. Veľmi pozorne sme sledovali Eh, proces pána Askarova. Spomínali sme teda potrebu spravodlivého procesu, žiadame po opätovnom preskúmaní jeho prípadu. Takisto v roku 2012 eh, delegácia členských štátov EÚ eh, bola v Kyrgyzstane. 20. oktobra EÚ vydala vyhlásenie, kde vyjadrila poľutovanie E, vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu republiky nespustiť e, konanie e, v prípade podozrenia zmučenia Askarova. My sme tiež vyzvali orgány, aby dodržiavali svoje záväzky vyprávajúce im z medzinárodného práva, aj v prípade pána Askarova, v prípade prípadov, ktoré sú v tom výbore pre ľudské práva. No a čo sa týka možnosti podporiť najmä juh krajiny, je tu celý rad projektov pre ľudské práva, demokraciu zameraných konkrétne na juh krajiny, teda napríklad politická angažovanosť, zapojenie mladých, boj proti pašovaniu a obchodovaniu s deťmi, Takisto je tam program na posilnenie schopnosti mimovládnych organizácií. To všetko pod záštitou Európskej iniciatívy. Hoci je to celonárodný projekt, má tam eh, veľkú úlohu práve juh krajiny. Ďakujem. Ďakujem. Nie sú ďalšie otázky. Takže ďalšia otázka sa týka Ruska. Pán Donskis ma požiadal, aby som eh, si ja zaznamenala Eh, odpoveď, pretože on je na samite vo Vilniuse. Eh, čiže veľmi stručne k tej otázke súvisí to s obmedzeniami víz pre rúských úradníkov, ktorí sa podielali na múčení a vražde Sergeja Magnického vo vezení. My v Európskom parlamente sme zatiaľ nedostali žiadnu oficiálnu odpoveď rady na túto otázku a vysoká predstaviteľka nedala túto túto vec na program a Európska komisia e, uzatvorila vlastne dohodu s Ruskom, na základe ktorej 15 tisíc ruských úradníkov, tzv. držiteľia služobných pasov, budú môcť cestovať v EÚ a aj takí, ktorí sa podielali v prípade Sergia Magnického. Táto dohoda e, možno bude v rade v zrychlenom konaní, aby e, ju mohol v nadchádzajúcich mesiacoch ratifikovať Európsky parlament. Takže pýtame sa, či môže NSVČ e povedať, či sa takto dohodlo s Ruskom, pokiaľ ide o voľný pohyb v rámci únie e, držiteľov ruských služobných pasov a najmä, aby teda uviedli, koľko úradníkov dostane takýto, takéto možnosti No a kedy to teda bude v Rade a parlamente na schválenie, môže komisia eh, eh, uviesť, aké eh, kroky príjme na základe odporúčania parlamentu vo veci prijatia obmedzení vízových, teda udelenia víz v, teda ľudí, ktorí sú na tom tzv. magnického zozname. Takže to sú naše otázky. Ďakujem, pani predsednička. Najprv by som odpovedal mm, na SVČ a potom dám slovo kolegom z komisie, z DG Home, ktorí vlastne sú kompetentnejší zodpovedať na tieto otázky. Takže Magnický. Prípad Magnický to e, vyvoláva obavy, pretože ako viete, e, už sme o tom diskutovali v minulosti, ruské orgány musia e, urobiť interné vyšetrenie prípadu magnického smrti a vyšetriť a stíhať tých, ktorí sú zodpovední za jeho smrť. Boli tu dve nezávislé vyšetrovania a tieto nezávislé vyšetrovania odhalili, že Sergej Magnický bol uh, podrobený neludským podmienkam, za, uh, e, vedomom zanedbávaniu a mučeniu. Naša pozícia je jasná, viackrát sme už zdôraznili, že a myslím, že aj v parlamente e, boli verejné vyhlásenia vysokej predstaviteľky a máme teda trošku obavy z toho eh, uzatvorenia prípadu v marci tohto roku, ehm, pretože treba vyjasniť, ako a prečo pán Magnický eh, eh, e, zomrel. EÚ má trošku výhrady k tomu rozhodnutiu súdu z Moskvy, ktorý ho teda prehlásil za vinného. E, Posthum bol prehlásený za vinného bez presvedčivých dôkazov a teraz on e, ani teda podmienky toho korupčného škandálu, ktorý on pomohol odhaliť, neboli e, vyšetrené a objasnené. Máme jasne sme komunikovali našu pozíciu ruským orgánom na všetkých úrovniach, aj v tom pokračujeme ešte viacej než eh, teda pred 4 rokmi v prípade smrti pána Magnického aj pred Van Rompuy e, tento prípad uvádzal v apríli roku 2012 a svojmu protežku list, kde vyzval Rusko k e, teda vierohodnému a efektívnemu riešeniu. A počas e, našich konzultácií sme s nimi tiež preberali túto vec. Dnes je práve takáto konzultácia o ľudských právach s Ruskom mňa práve dnes predpoludním v Bruseli a počas týchto konzultácií naďalej budeme vyjadrovať naše očakávania, že sa bude pokračovať vo vyšetrovaní tohto prípadu. Toľko som chcel povedať ja za nás, ak dovolíte. Myslím, že ostatné otázky by mala zodpovedať komisia. Ďakujem. Predsednička, ďakujem. A teraz pán Dieterich Palman z jednotky eh, pre víza v DG Home. Áno, ďakujem pani predsednička. Áno, momentálne rokujeme s Ruskom o dohode pre uľahčenie vízového styku. A mm, je to už taká aktualizovaná dohoda o uľahčení vízového styku, pretože takúto dohodu medzi EU a Ruskom už máme, ako viete. A momentálne Eh, robíme takú aktualizáciu tejto dohody, rokujeme o tom. To znamená, že sa bude modernizovať existujúca dohoda a v mandáte eh, tejto aktualizovanej dohody bude možnosť uzavrieť aj eh, teda možnosť akéhosi nevyžadovania víz pre tých, ktorí majú biometrické pasy. Ale tie otázky ešte zďaleka nie sú dokončené, doriešené Otázka držiteľov služobných pasov je zaseknutá, pretože na strane EÚ je mnoho členských štátov, ktoré majú určité bezpečnostné obavy, pokiaľ ide o túto kategóriu osôb. Takže naozaj sme zaseknutí na tejto otázke a veľmi ďaleko sme od toho bodu, v ktorom by sme tú dohodu mohli predložiť Rade a parlamentu na schválenie. Čiže takýto je stav vecí v rokovaniach. Mohol by som ešte dodať vo vzťahu ku špecifickej otázke prípadu Magnicky, že samozrejme členské štáty majú možnosť ktorúkoľvek osobu, ktorú nechcú vpustiť na svoje územie, Mm, zadať do systému SIS, teda Schengenského informačného systému. Čiže ak sa takáto osoba uchádza o víza, alebo ak sa e, dostaví na externú, na vonkajšiu hranicu EÚ, tak e, tejto osobe nebude povolený vstup. Toto je možnosť, ktorú majú členské štáty komisia do toho nemá čo povedať, nemá čo hovoriť, nemáme do, prístup do SIS, nevieme, kto je tam, takže to je plne v kompetencii členských štátov, ale takáto možnosť tu teda je. Takže zatiaľ asi toľko z mojej strany. Ak máte nejaké ďalšie otázky, veľmi rád zodpoviem. Ďakujem. Predsednička, ďakujem. Povedali ste, že ste ešte veľmi vzdialení od bodu, kedy budete môcť dohodu predložiť Rade a parlamentu. Čiže môžem si to interpretovať toto ďaleko, že to nebude v tomto legislatívnom období, teda počas ešte tohto mandátu parlamentu? Odpoveď? už ťažko predpokladať alebo predpovedať. Ja osobne si myslím, že je to nepravdepodobné, avšak nedá sa to vylúčiť pretože v januári budú stretnutia na takej vyššej úrovni, bude tiež summit a Rusi samozrejme majú veľký záujem o takúto aktualizovanú dohodu o uľahčovaní vízového styku, pretože e, tam nie je len to vzdaň, alebo nevyžadovanie víz pre držiteľov služobných pasov, ale je to aj väčšia mobilita pre ľudí v rámci EÚ a Ruska, a držiteľia služobných pasov. To je len malá menšina veľkej skupiny ľudí, ktorí by potenciálne mohli využívať takúto dohodu. Čiže obe strany majú záujem e, uzavrieť takúto dohodu, ale vzhľadom na to, že sú tam e, bezpečnostné obavy a blokujúca menšina členských štátov. E, to sa samozrejme dá veľmi krátkodobo odblokovať, ale uvidíme každom prípade bude to musieť ísť najprv naspäť do Koreperu. No a asi by som vás tiež mal upozorniť na to, že než budeme môcť dohodu uzavrieť, tak Koreper e, dal na stôl ďalšiu podmienku, že tú dohodu treba vnímať v kontexte celkových vzťahov medzi Ruskom a EÚ. Čo znamená, že schválenie dohody o uľahčení vízového styku bude posudzované na základe celého komplexného obrazu o vzťahu EU-Rusko a táto druhá kondicionalita, táto druhá podmienka e, umožňuje zohľadnenie množstva prvkov súvisiacich so vzťahom medzi EÚ a Ruskom. Jedna vec, ktorá je v tejto súvislosti na stole, e, je napríklad tá legislatíva PNR, ktorú teraz e, vlastne predložili Rusi. Nám sa to nepáči. No a je tam teda toho viac, než len e, táto dohoda o uľahčení víz, vízového styku a nielen teda tí držiteľia e, služobných pasov. Predsednička, ďakujem. No a teraz tu máme otázku Ani Gomeš. No, otázka sa týka Kazachstanu. Tu som dostala včera večer e-mail že je na ceste späť zo zasadnutia AKT v Addis ABB a nemôže tu teda byť s nami. Nevidím tu, že by tu bol niekto za socialistov, kto by si zaznamenal odpoveď. Je možné dostať odpoveď písomne? Áno. Dobre, ďakujem. Potom otázka pána Kacaka. Zastrašovanie turkmenskej komunity v Iraku. O tom sme diskutovali včera, keďže sme mali k tomu vypočutie. Vzhľadom na nedostatok času váš kolega nemohol zodpovedať, ale pán Kasak povedal, že bola by e, možno vhodná taká písomná odpoveď. Dobre, ďakujem. Na no, moja vlastná otázka. To sú vlastne tie nelegálne uh, aktivity na gréckom eh, pobreží. Máme to od veľmi dôveryhodnej mimovládky nemeckej a eh, hovorí o systematických porušovaniach ľudských práv utečencov v gréckom Egejskom mori a na tureckej pozemnej hranici. Teda tie ilegálne mm, navraty z pobrežia ktoré sa tam e, teda systematicky vyskytujú. Sú tam sírsky utečenci, ktorí sa snažia dostať do Európy s cieľom získať ochranu, snažia sa zjednotiť s rodinami, ktoré žijú v rôznych európskych krajinách. A sírsky e, utečenci tvrdia, že im boli odobráté doklady totožnosti, avšak bez občianských preukazov či pasov nemôžu e, sa zúčastňovať na takýchto humanitárnych programoch zjednotenia rodiny, čo E, poskytujú niektoré európske štáty. E, všetky obete takéhoto konania nie sú zaregistrované kompetentnými orgánmi, ani e, nikto im nezaregistroval ich osobné údaje, ani národnú štátnu príslušnosť a nemajú ani možnosť požiadať o medzinárodnú ochranu alebo nemôžu napadnúť to, ten ilegálny odsun Eh, často sú v život ohrozujúcich situáciách, eh, keď teda sú eh, tak povediac odsovaní v týchto plavidlách, ktoré nie sú stabilné, nie sú plavbyschopné a sú v nebezpečnom mori a takisto aj zbraňami sú ohrozované, aby sa vrátili napríklad do tureckých vôd. Takisto sú správy o E, neprimeralom zaobchádzaní, ktoré môže hraničiť až s mučením. E, pokiaľ ide o tureckú hranicu, tam e, utečenci hlásili, že boli zadržiavaní tureckými, zadržaní tureckými orgánmi a navrátení do krajiny pôvodu. V tomto kontexte sa teda pýtam, aký je súčasný stav e, konania voči Grécku, pokiaľ ide o ich nedodržanie ezilových e, postupov a smerníc o návrate smernice o navrate. Takisto e, správa pro azyl tvrdí, že okrem e, veľmi malého množstva výnimiek všetky tieto e, odsuny sa udiali v oblasti, kde vlastne funguje Frontex, kde sú operácie ako e, Poseidon, e, operácia Frontexu, čiže ako do toho zapadá Frontex. Po tretie, e, ako EÚ zabezpečí, že Frontex sa nepodiela na takýchto porušovaniach ľudských práv v tejto greckej oblasti. Potom je tu otázka hrani- kontrol na hraniciach, tak aby teda nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv. Správa tiež hovorí o zamaskovaných eh, úradoch špeciálnych jednotiek. Eh, čo je, eh, aký je názov týchto jednotiek, kto ich kontroluje? Ďakujem. And I think we have... A myslím si, že máme pána Iliho, Šermena Iliho, ktorý, prepáčte, spomne sa predsednička, je veľmi skoro ešte, mám politi- štátneho zriadenca z DG Home, ktorý je takisto zodpovedný aj pokiaľ ide o Frontex a tieto otázky. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Prejdeme si ich teda jedna po jednej. Prvá otázka, pokiaľ ide o túto smernicu o azylových postupoch, komisia momentálne nesleduje tento prípad vzhľadom k tým reformám, ktoré tu máme, ktoré sa dejú v azylovom systéme v Grécku. Komisia to preskúmáva túto reformu a pomáha Grécku. Takže v súčasnosti to celé zastalo. Pokiaľ ide o tú smernicu za ostatné dva roky, tam vyhodnocujeme implementáciu tejto smernice vo všetkých členských štátoch vrátane Grécka a sme v kontakte s gréckými úradmi, pokiaľ ide o túto záležitosť. A pokiaľ ide o vašu druhú otázku ohľadne Frontexu, komisia bola informovaná zo strany Frontexu, že, sa, že to boli nejaké údajné správy, pokiaľ ide o takéto sťahovanie. A Frontex kontaktoval už grecké úrady za, podpo- za podpory úradu pre základné práva a odpoveď greckých úradov bola taká, že zatiaľ ešte nemajú nejaké dôkazy ohľadne prípadných nesprávnych postupov. A pokiaľ ide o tretiu otázku, čo teda robíme. Pokiaľ ide o, o takéto e, porušovanie alebo obvinenia o porušo, porušovanie ľudských práv alebo základných práv, my požadujeme informácie tak z hostiteľského štátu, ako aj z Frontexu. Vytvárame kontakty s hostujúcim štátom, hostiteľským štátom a žiadame vysvetlenia, aby sme my mohli si vytvoriť komplexný obraz o tom, čo sa deje. A pokiaľ ide o Frontex, tam podporujeme agentúru Eh, aby sa skontaktovalo bezprostredne s hostiteľským členským štátom a apelujeme na nich, aby čo možno najskôr eh, vyriešili problémy, ktoré v týchto operáciách sú. A takisto treba spomenúť aj nasledovné. Frontex sa zlepšil, pokiaľ ide o rámec základných práv pokiaľ ide o stratégiu týkajúcu základných práv, pokiaľ ide o sprievodný akčný plán a takisto aj prostredníctvom úradníka pre základné práva a konzultačné fórum, ktoré zabezpečuje značnú mieru podpory tejto agentúre. Pokiaľ ide o štvrtú otázku, kde hovoríme o financiách, európske financie, pokiaľ ide o azyl, návrat a správu hraníc, to patrí, to z módu zdieľaného financovania, to znamená, keď vyhodnocujeme aktivity navrhované v členských štátoch a ich národných programoch, tam komisia môže žiadať, aby boli v súhľade so základnými právami a tá implementácia potom závisí od členských štátov, ktorých sa to týka a ten finálny proces tam môže až komisia zasiahnuť a skontrolovať a vyhodnotiť možné Eh, obvinenia z porušovania základných práv. A pokiaľ ide o tú poslednú otázku, kde ste sa pýtali na tie špeciálnu zložku, momentálne ešte nemáme informácie, pokiaľ ide o to, z čoho bude takáto zložka pozostávať, alebo k ktorému úradu v Grécku vlastne podlieha, ale predsa len sme apelovali na grécké úrady, že všetky kroky všetkých úradov zo strany Grécka musia byť v súhľade, tak ako sme to žiadali. Ďakujem. Ďakujem pekne a porozumela som správne, že sa momentálne nachádzate uprostred procesu vyšetrovania prípadov, ktoré boli predložené e, z tejto správe azylovej pretože to, čo ste uviedli, tie odpovede, ktoré máte, je, že zatiaľ ešte nemáte odpoveď a že budete sa snažiť to dotiahnuť do konca. Takisto ste uviedli, že Frontex zlepšil, sa zlepšil, pokiaľ ide o svoju prácu v oblasti základných práv Áno, súhlasím s vami v tomto ohľade. Myslím, že v roku 2009 dokonca ani nemali mandát na to, aby sa venovali práve otázke základných práv a ochrane ľudských práv. A máme úradníka Frontexu pre ľudské práva v tomto výbore, ale myslím, že preskúmanie tohto rámca závisí od toho, ako sa to bude hlavne implementovať a potom ako sa budú dosledovávať jednotlivé prípady, napríklad pokiaľ ide o ten, túto operáciu Poseidon, to je také závažné porušenie ľudských práv, ktoré, k ktorému tu došlo, tak je tu dokonca taká možnosť, že Frontex ukončí misie podobného charakteru. Takže musíme pokračovať v tom, že budeme žiadať aj naďalej, aby nás informovali, pretože stále tu je ešte do istej miery nedostatočná transparentnosť a musia podať správu Európskemu parlamentu, myslím, že raz alebo dvakrát e, za rok, respektíve raz za dva roky a myslím, že potrebujeme z ich strany oveľa častejšie pre podávanie správ, aby sme boli informovaní. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o prvú otázku, momentálne vyhodnocujeme obsah tejto správy azylovej a, a správne ste podotkli, ešte sa nachádzame momentálne v procese vyšetrovania týchto obvinení v tejto správe uvedených a pokiaľ ide o Frontex, tak podľa Frontexu tento úradník pre základné práva musí zriadiť aj monitorovací mechanizmus a momentálne sa práca usmerne predovšetkým na zriadenie tohto mechanizmu a takisto treba pripomenúť aj to, že základné pokiaľ ide o výkonné riaditeľa Frontexu, ako ste takisto uviedli, má záväzky v tom zmysle, že môže ukončiť alebo pozastaviť akúkoľvek operáciu, kde je podozrenie z porušovania ľudských práv. To je rozhodnutie, ktoré vlastne má výkonný riaditeľ Frontexu v rukách. Ďakujem pekne. A teraz už iba nejaká informácia, ktorú by som chcela poskytnúť, pokiaľ ide o výbor pre ľudské práva. V januári sme pozvali eh, pani Emily O'Reilly, európsku ombudsmanku, pretože ona takisto predložila určité otázky vo vzťahu k Frontexu a vlastne predložila ich vo výbore LIBE a ako vidíte, pravdepodobne bude viac otázok, ktoré budú adresované aj na vašu adresu. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nemýlim, tak teraz sme prešli všetky tie otázky. Ja sa ospravedlňujem za tých kolegov, ktorí nemohli prísť a ďakujem za tie odpovede, ktoré dostaneme v písomnej podobe. Áno, a teraz sa pozerám po miestnosti, pretože ešte stále vidím, že máme správu AFED, um, eliminácia mučenia vo svete to je bod programu, ale prepáčte, ospravedlňujem sa, pani predsedníčka, máme tu predsa len aktualizácia informácií zo strany SFČ, pokiaľ ide o naliehavé otázky, e, naliehavé situácie týkajúce sa ľudských práv. Ide tu o Izrael ohľadne e, všeobecného revízie. A pretože nebolo celkom jasné, pokiaľ ide o Radu pre ľudské práva v Ženeve, tam nebolo celkom jasné, či Izrael bude pokračovať vo svojej práci, pokiaľ ide o túto revíziu univerzálnu periodickú. A je tomu tak aj preto, že oni majú vlastne predložiť už druhú revíziu 29. októbra. A izraelská vláda v úvodnej fáze odmietla predložiť túto druhú správu v januári a vlastne je to prvá krajina, ktorá tento proces bojkotuje takýmto spôsobom. A v októbri izraelský predseda vlád Netanyahu oznámil, že krajina má záujem participovať v UPR. Avšak izraelská delegácia poznamenala, že Izrael sa má vy, veľké vážne výhrady, pokiaľ ide o Radu pre ľudské práva. Konec citátu. Tento problém vzbudil určité problémy, pokiaľ ide medzinárodné spoločenstvo, pokiaľ ide o konkrétne prípady nespolupráce v minulosti, ako to je obsiahnuté v článku 38 rezolúcie 5, odsek 1, pokiaľ ide o mechanizmus UPR. A teraz si vypočujeme SVČ a aktualizáciu informácií z ich strany. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno Myslím si, že pokiaľ ide to aktualizáciu, budem veľmi stručný, pretože tá informácia, ktorú ste práve prečítali, tak ja ju môžem iba potvrdiť. Izrael potvrdil vo sobot, v nedelu 27. októbra, že e, budú sa zúčastnia 29. októbra UPR, ako ste takisto správne uviedli, Izrael UPR stretnutie bolo pôvodne naprogramované na január, ale potom to bolo oddialené na požiadavku Izraelu. Avšak ten najnovší vývoj situácie je taký, že Izrael potvrdil, že bude prítomný e, v októbri na UPR, takže z našej strany môžeme iba uvítať toto rozhodnutie zo strany Izraelu zúčastniť sa na UPR a myslíme si, že toto je veľmi dôležitý krok pre Izrael na to, aby sa zachovala univerzalita UPR a je to dôležité tak aj pre Izrael samotný, takže Izrael vlastne má možnosť predložiť svoju vlastnú správu, pokiaľ ide o ľudské práva. Bude to predmet ako zo strany iných krajín, pokiaľ ide o štandardné odporúčania a revíziu. A je dobré, že si vypočujeme názor Izraelu a bude Izrael participovať a my iba vítame tento najnovší vývin situácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, my takisto to vítame veľmi, pretože ak nejaká krajina začne bojkotovať UPR, tak celý tento mechanizmus sa dá spochybniť. Ak sa pozrieme na jednotlivé snahy reformy OSN a ich snahy v oblasti ľudských práv, tak UPR bolo to vylepšenie e, v tom zmysle, že sa odpolitizoval tento orgán do istej miery. Takže ďakujeme pekne, budeme hovoriť o týchto problémoch aj naďalej v rámci našej delegácie E, ktorá pôjde do Ženevy a myslím, že budúci týždeň tu máme stretnutie s Kohomom, aby sme hovorili o prípravnej fáze tohto stretnutia a v tomto kontexte je to dobrá správa. Ďakujeme pekne. Okay, now what shall I do? We have now... A teraz neviem, čo mám robiť, pretože tu máme správu o tej eradikácii alebo vykorenovaných mučenia. Pani spravodajkyňa de Kaiser je už na ceste smerom do tejto miestnosti Máme tu, ak sa pozriem právne do miestnosti, tieňových spravodajcov. Máme tu pani Gál, Lovu, pán Donsky z Jebu Vilniuse. Pani Demesmáke je už takisto na ceste sem, pán Tenok a pani Veržia sú tieňoví spravodajci. A dovolte mi teda povedať, že Možno teda najlepšie spravíme, ak počkáme pár minút, pokým Veronik príde, pretože nemá zmysel <clears throat> začať bez spravodajcu a museli sme to vlastne presunúť na dnešok, pretože naposledy, keď sme to mali, ona kvôli chorobe nemohla byť medzi nami takisto. Takže dáme si prestávočku na krátky čas. Ctení kolegovia, Veronik už prišla medzi nás a práve mi povedala, že sa veľmi snažila prísť do konca autom cez nemecké hranice, len na to, aby tu bola na čas a ja teraz predstavím tému. Už sme vlastne mali výmenu názorov, k tejto téme odstránenia mučenia vo svete. Bolo to v júni na, počas Medzinárodného dňa obetí mučenia a takisto Európsky parlament a jeho výbor to preskúmal. V roku 2007 túto otázku, pokiaľ ide o implementáciu európskych usmernení. A myslím, že Európska únia posilnila svoj záväzok, pokiaľ ide o strategický rámec v oblasti ľudských práv, aby sme, citujem, bojovali skutočne rezolútne proti mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu. A pokiaľ ide Európsky akčný plán, máme tu tri špecifické body, pokiaľ ide o odstránenie mučenia a od roku 2012 máme nové aktualizované usmernenia a preto vlastne parametre ako aj ciele pre európsku politiku sú jasne stanovené a zároveň ambiciozne. Ale ako tomu je vždy, implementácia je kľúčová aj v tejto oblasti. Takže teraz Tu máme aj niektorých tieňových spravodajcov a hlavnú spravodajkyňu Veroniku. Nech sa páči, ak ste pripravení, môžeme začať hneď s vami a informujte nás, prosím vás, ako ďaleko ste sa dostali vo vašej správe. Merci beaucoup, madame la Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem, že ste chvíľu počkali, aby som stihla prísť. Táto správa o mučení je musím to trošku odložiť, lebo inak nepočujem sama seba. Takže táto správa je veľmi dôležitá vzhľadom na svoju tému, je veľmi dôležitá vzhľadom na to, že dnes všetky mimovládne organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti, ale aj e, naše delegácie EÚ sú v teréne. E, takže ja som uh, povedala, že nechceme tu robiť nejaký, nejaký senza, nejaké senzácie, ale za cieľ je posilniť našu efektívnosť v boji proti mučeniu. Uh, no a samozrejme chceme trvať na tom, aby sa uplatňovali nástroje, ktoré už máme aby sme možno e, vylepšili tie veci, ktoré už e, tu máme, aby sme posilnili naše nástroje. No a dva body sú veľmi konkrétne. Neboli mm, zatiaľ veľmi rozpracované v tejto správe, pretože tá správa napriek všetkému je relatívne stručná, má teda obmedzený počet stran, no ale treba to možno trošku pomocou pozmeňovacích návrhov ešte rozvinúť. E, to sa obracujem na našich tieňových spravodajcov. E, bolo to dvakrát predložené všetkým vládnym organizáciám, ktoré sa k tomu mohli vyjadriť. No a pravdepodobne nám tiež pomôžu v e, predkladaní tých pozmeňovacích návrhov. Takže toľko sme urobili. Samozrejme, vychádzali sme z definícií mučenia, e, ktoré má OSN. Vyzdvihli sme úsmernenia, ktoré boli aktualizované v roku 2012, potom akčný plán pre demokraciu a ľudské práva. E, napriek všetkému teda sú tu tri body týkajúce sa mučenia, ktoré podľa nás sú ešte dosť povrchne, e, povrchné. Takže je to, máme tu ten akčný plán EÚ, ktorý by mal ešte viac e, posilniť tie aspekty boja proti mučeniu. E, myslíme si, že delegácie EÚ dnes e, zohrávajú dôležitú úlohu, nie sú ešte dostatočne informované o tom, čo vlastne by mohli robiť a hneď prednesiem tie dva body, ktoré podľa nás by mali sa ďalej rozpracovať. Poprvé, týka sa to mučenia detí. Viete, že dnes existujú prípady mučenia týkajúce sa detí, či už to je v nejakých tých e, e zachytných centrách, ale môže to byť aj v ústavoch, inštitúciách, ktoré e, vlastne e, sú kvázi štátne, sú to školy, sú to možno nejaké detské domovy a tak ďalej. Um, a takisto aj v utečenských táboroch dochádza k e, napríklad sexuálnemu vykoristovaniu a tak ďalej. E, mm, sú tam vlastne bezbranné deti, mm, môžu byť takto zneužívané nejakými rebelmi, nejakými vojenskými jednotkami. No a ukazuje sa, že deti sú veľmi zraniteľné, e, veľmi tomu vystavené, ale tieto prípady nie sú vo všeobecnosti považované ako keby za prípady mučenia, ale sú nejak špecificky videlné, Hovorí sa o detských vojakoch, hovorí sa o škandáloch v detských domovoch, hovorí sa o škandáloch v uh, možno aj v školách, ale nikdy to nie je, tak povediac, e, zhrnuté pod tú myšlienku, že deti sú vlastne obeťami mučenia. E, sú prípady, keď sú deti napríklad v Izraeli sú zadržiavané, alebo teda palestinské deti sú mm, zatvárané a mm, teda dochádza tam možno aj k určitým fyzickým represiám. E, spomínal to UNICEF. Ale ja som v tejto správe chcela eh, sa zacieliť, eh, teda určite sú tam vždy sa, eh, teda pre si zaujímavé aj ženy, ale, ale dnes už sa ukazuje aj to, že aj deti môžu byť obeťami mučenia. Napríklad máme tam možno aj všelijaké tie pedofilné e, veci na internete alebo tie také sniff movies, kde sú tiež obeťami detí. No a treba sa e, rozhodnúť, či takáto kyberkriminalita ako sa má vlastne zohľadňovať. Áno, v niektorých prípadoch je to skutočne mučenie, ale závisí to tak trošku aj od tej definície OSN, ktorá e, to vníma ako niečo, z, e, teda, e, čo je na úrovni e, štátu a teda môže dochádzať napríklad aj k zneužívaniu detí na nejaké komerčné účely. A teraz otázka, či o tom budeme hovoriť v našej správe, a ja by som si to tak prijala, ale kde to teda tak obmedzíme len ako na mučenie jasne definované na úrovni OSN. No a druhý bod, ktorý bol len veľmi málo riešený doteraz, ale viac by sme sa tomu mali venovať v rámci pozmeňovacích návrhov. E, tu ide o predaj voči niektorým krajinám, predaj materiálu, alebo tovarov, ktoré môžu byť takto zneužívané práve na e, účely mučenia Myslím, že Richard Howard o tom bude hovoriť, pretože sme to spomínali. E, postupne to tam teda zapracovávame, ale zatiaľ sme to ešte nerozpracovali úplne do detailov, takže e, nemáme tu taký ten name and shame. Okrem Guantanamo, kde sme teda opatrne žiadali o jeho zavretie, e, zatiaľ sme nepoukázali na konkrétne niektoré krajiny a možno v tejto otázke detí keďže nie sú teda nejaké zozbierané údaje, tak budeme musieť e, tiež pristúpiť takémuto name and shame. A, mm, teda mm, musíme sa pozrieť možno na to, že s ktorými krajinami vlastne ktorým teda možno aj e, oprávnenie môžeme vyčítať takúto takéto mučenie. Čiže toľko k tej správe. Určite ste si to prečítali, sú tam aj ďalšie veci, ale to je teda taká tá základná štruktúra. A sú tam dve témy, ktoré ja by som teda chcela ešte trošku viac rozpracovať prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, pretože správa samozrejme vo svojom prvom eh, návrhu musí byť krátka. Ďakujem pekne. Ďakujem, Veronik. A určite si teraz vypočujeme viac aj od tieňových spravodajcov k tým pozmeňovacím návrhom, najprv Kinga Gal. Ďakujem pekne. Pani predsednička, myslím, že je to veľmi dobrá správa. Môžem ti, Veronik, zablahoželať k tomuto návrhu textu. Myslím, že vlastne všetko, čo je dôležité, tu bolo spomenuté. Ja som teda blahoželávala Veronik a hovorila som, že je to dobrá správa. Väčšina vecí, ktoré tam majú byť, tam sú, takže naozaj je to dobrý návrh textu. No a Pozrela som si, že koľko písaných otázok kolegovia predložili k múčeniu v EP minulý rok. A keď si spočítame tie čísla, tak je to viac než 10. E, Čiže je to otázka, ktorá je vždy na programe, a musí byť aj na programe, takže myslím, že je dobré, že tu máme túto správu a tento text podrobne e, vyzdvihuje situáciu detí, ktoré e, sto, teda, sa stávajú obeťami mučenia. To je dôležitá téma, ktorou by sme mali zaoberať. Veľmi pozorne som počúvala. Veronik, keď hovorila o tom, že by sme možno mohli ísť trošku nad rámec tej definície OSN, ja si viem presne, že by sa všetky tieto uh, E, veci riešili, kde sa majú podielať orgány alebo mali by povinnosť e, po, e, zapojiť sa. Čiže mali by sme sa vyhnúť tomu, že naozaj deti sa stávajú obeťami múčenia. V tej správe sú zraniteľné skupiny a ja by som chcela vyzdvihnúť že treba možno doplniť e, náboženské, etnické menšiny. Tie sú takmer vždy ešte viac zraniteľnejšie sú predmetom takéhoto ponižujúceho zaobchádzania, neludského zaobchádzania. Máme tu dohovor o SN proti mučeniu, ktorý tohto roku oslaví svoje 25. výročie a samozrejme, mohli by sme žiadať 42 eh, ostávajúcich krajín, ktoré to zatiaľ neratifikovali, aby sa pripojili k dohovoru. No ale súhlasím, že eh, sa uvádza v článku 31 eh, s tým, že tie štáty, ktoré, členské štáty EU, ktoré ešte neratifikovali, ktoré by to mali urobiť, No treba zvýrazniť význam implementácie dohovoru, pretože keď vidíme, že toľko krajín to ratifikovalo a ešte stále sú problémy, tak e, zrejme to nie je dostatočne implementované. No a myslím si, že je dobré opäť zvýrazniť potrebu akčných plánov, aktualizovaných e, stratégií, usmernení, pretože takto môžeme ovplyvniť my ako EÚ to, že treba globálne vymýtiť mučenie a teda neodôvodnená žiadna výnimka z absolútneho zákazu mučenia. Ďakujem. Presnička, ďakujem pani Gál. Pani Veržia, tieňová spravodajkynia GUE. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem Veronik. Ja som ja sa musím ospravedlniť, naozaj som nemala čas podrobne si pozrieť tento návrh. Trošku rýchlo som si prebehla tou správou. Dúfam, že nepoviem niečo, čo by bolo v rozpore s obsahom tejto správy. Čo sa týka tých veľkých línií, nemám samozrejme žiadny problém, tak ako všetci. Zaznamenala som si niekoľko vecí, Myslím, že v otázke detí naozaj je mnoho, e, mnoho vecí už. Ako Veronika už vystihla, otázka detí vo väzeniach je skutočnou témou. Spomínala Izrael, mohli by sme hovoriť aj o Turecku. Včera som spomenula jednu vec, ktorá podľa mňa by sa hodila do správy a to je teda mm, Ehm, to sú napríklad návštev poslancov v väzeniach a niektoré mimovládne organizácie navrhujú, že poslanci, ktorí teda idú do tých eh, väzení, by sa mali predtým, než do tých väzení idú, eh, stretnúť eh, s lokálnymi mimovládnymi organizáciami, aby teda mali možno takú aktuálnu informáciu o práci v teréne a predtým, než pôjdu teda do, do toho väzenia A pokiaľ ide o otázku eh, žien eh, a špecifik, eh, špecifické postavenia žien, takisto, že sa sexuálne násilie používa ako nástroj mučenia. Je to spomenuté v správe, možno by to malo dosať väčší priestor, takisto ako otázka policajného násilia. Možno takisto, pokiaľ ide o predbežné zadržanie v niektorých krajinách, jeho trvanie. Vo štotok popoludní, keby sa to teda spomenulo v nejakom návrhu rezolúcie. No a vždy mám uh, také, také nedobré pocity pri tejto otázky. Pokiaľ ide o podmienky, v ktorých sú zadržiavané osoby odsudené na smrť v niektorých krajinách, uh, samozrejme sme proti trestu smrti, ale zároveň je to aj téma teda v niektorých krajinách, v akých podmienkach sú eh, zadržiavaní. Čiže mm, tieto osoby, ktoré sú pred popravou zadržiavané v naozaj takýchto e, dramatických podmienkach, to je, to je téma, ku ktorej určite by sme sa mali e, trošku viacej e, vyjadriť. Hm, takisto Kinga Gal spomínala potrebu pod podpisu dohovoru e, o zákaze mučenia. A takisto je dôležité ho riadne implementovať. Aj keď viete, že e, implementácia po podpise nejakého dohovoru to je o mnoho globálnejšia téma. Okay. Thank you. Now, Mr. Uh, I see no... Ďakujem. Nevidím ďalšieho tieňového spravodajcu. Pán Donský je vo Vilniuse, už sa ospravedlnil. Pán Timis Maka tu nie je, pán Tenok tu tiež nie je, no ale myslím, že e, dostanete to teda písomne. No a budú tiež dve stanoviska z výboru DV a jedno z výboru FAM. No, teraz vyčeť. Um, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je to tak, um, že chcem gratulovať mojej pani, predsed... mojej pani eh, kolegyni Vanelene Kaiser za odvedenú prácu. Veľmi sa teším, že sa toho ujala a som takisto veľmi hrdý na to, že to urobila tak, ako sme to dostali na stôl. Ja som si istý, že v tomto výbore bude široký konsenzus e, pre, tento, pre túto správu, že sa tak vykryštalizuje a že my budeme postupovať veľmi rozhodne tak, aby sa zrušilo múčenie vo svete bez ohľadu na to, kde sa bude vyskutovať, vyskytovať. Uh, teraz je dôležité, aby sme vedeli, čo e, píše Veronika, e, navštevovať väznice. E, pani prezidentka, toto je potrebné vidíte v rámci činnosti našej delegácií, Boli sme v Jamine, v, vo vezení, boli sme v tom trakte s celami smrti. Bolo to skutočne otrasné a práve v krajinách, v ktorých sa ešte mučenie používa, tu by mala Európska únia postupovať a Európska únia a e, zástupcovia sú jej zástupcovia sú povinní cestovať po týchto krajinách a navštevovať takéto väzenia. Veľmi dôležité, je to veľmi dôležité pre ľudí po celom svete, pretože ešte stále to mučenie existuje. Možno, že tá prax nie je taká, ako ju smernice eh, si vyžadujú. Ja som veľmi rada, že je, rád, že, pardon, že je tu zastúpená komisia. Ja teraz nebudem menovať tú krajinu, ale nedávno som sa rozprával s jedným väzňom z tejto prezidentnej krajiny, aj medzinárodná organizácia bola tam na mieste a videli sme, že tí väzni sú vo veľmi zlom stave. Prečo e, si tu, prečo tu nekladieme ďalšie otázky? Pretože my musíme skutočne vystupovať konzekventne. My musíme navštevovať väzenia, ktoré porušujú konvenciu. Musíme e, si stať za tým veľmi konzekventne a aj náš podvýbor, pani predsednička, je povinný túto úlohu plniť. Ja viem, že niekedy, sa musí, niekedy musíme požiadať 10 krát, aby sme mohli navštíviť príslušné väže, väzenie predtým, ako nás tam vôbec pustia. Nie, niekedy je to tak, že musíme osloviť priamo ministra spravodlivosti, ktorý nariadi, aby nás tam pustili. Ale v konečnom dôsledku sa to udialo, my sme um, aj posilnili eh, bojovníkom za ľudské práva v tejto krajine eh, eh, chrbát, keď sme, ich, keď sme navštívili tam tú príslušnú väznicu. Dobre, takže mm, my vieme, že nevládne organizácie sa zaoberajú rehabilitáciou obeti mučenia, toto obdivujem, túto prácu. Je to veľmi špecializovaná oblasť a ja som si istý, že komisia e, sa k tomu určite neskôr vyjadrí, ale myslím si, že tu je mnoho podpory práve pre obete mučenia. Um, aj v rámci e, komisára pre uh, ľudské práva, ale tá podpora aj z našej strany je mimoriadne dôležitá rovnako ako iná podpora, ako napríklad e, báličky s potravinami, iná podpora, psychická podpora. Toto je niečo, e, na čo musíme trvať v rámci všetkých našich pomocných programov, aj naši kolegovia sa tomu venujú. Už vieme, že vždy sa cít existujú určité krajiny bez toho, aby sa uvádzali ich presné názvy. No kto sa odváži? Ja si myslím, že skutočne je na čase, aby sme vytvorili taký zoznam, menný zoznam krajín, kde sa porušujú ľudské práva. Aby sme ich postavili na, prenie, na pranier. Diskrétne za zatvorenými dverami sa tieto mená uvádzajú e, týchto krajín, ale skutočne tie krajiny, ktoré nepristúpili k dohovoru o zrušení mučenia, nepodpísali tento protokol, no tak tu musíme jednoducho uviezť menovite tieto krajiny a musíme sa o to postarať, um, aby e, sa o nich vedelo. No už potom je tu niečo v texte trošku chýba, celosvet, taká celosvetová ponuka, mm, také celé zväčšový zoznam krajín, ktoré nepristúpili k tomuto protokolu. Myslím si, že to by sme mali zapracovať ešte do tej správy. Potom jedna, dva body. Nemáme v texte žiadny osobitý mechanizmus, ktorý používajú Spojené národy proti proti mučeniu. To je špeciálny special mechanism, špeciálny mechanizmus proti mučeniu a toto by sme tam mali zapracovať. A záverom, Veronik, um, ako tieňový správodajca, pre mňa uh, je tá téma uh, toho vybavenia tých mučiarní, tých uh, mučiacich nástrojov. To je pre mňa veľmi dôležité, lebo smernicami o exporte eh, mučidiel alebo tých mučiacich eh, nástrojov, o tom sme už hovorili asi pred eh, dvoma rokmi, sú predsa podniky, ktoré takéto niečo produkujú a potom exportujú. Sú tu veľmi špeciálne, osobitné nástroje, ktoré, ktorými sa mučia ľudia veľmi e, osobitným spôsobom. No a my si myslíme, že e, E, tu bola určitá diskusia, aby sme e, zaplnili e, medzery, ale myslím si, že v tomto texte je dôležité, aby sme to spomenuli, aby sme vedeli, aké ciele sa tým sledujú a aby sme vedeli, čo ešte treba urobiť. Takže myslím si, že aj komisia by nám tu mohla niečo povedať alebo nám na to zodpovedať podľa toho, že Nož, e, nehovorte nám, že ste proti mučeniu, no to sme všetci, ale povedzte nám, čo chcete urobiť tento rok, budúci rok a vôbec v budúcnosti. Toto je e, dôležité pre náš výbor, či sa už niečo dosiahlo. Táto téma je zás taká zásadná téma, je e, mimoriadne dôležitá a Máme tu určité také šlendrianstvo v parlamente. My hovoríme veci, dobre sa potom cítime, ale v praxi to nevyzerá celkom tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Richard, hovorí pani predsednička. Hlási sa niekto ďalší o slovo? Pokiaľ nie, tak potom mi dovolte podať nie, v krátkosti niečo za zelených. Aj v našej politickej skupine um, pracujeme na pozmeňovacích návrhoch práve na túto tému tých eh, múčiacich nástrojov, aj na tému návštev, návštev väzníc a väzenských zariadení. Ja som bola v nedelu ráno v Saudskej Arabii. Ja som hovorila s generálnym riaditeľom z ministerstva vnútra. Sám minister je už veľmi starý. A tu sa hovorila, že nemá čas že nemáme čas navštíviť väznici. My sme sa pýtali, že či to bude možné pri e, inej príležitosti a povedali nám, že áno. Takže hovorili sme z EU, keď máme málo času, keď je ten, tá návšteva príliš krátka, tak potom môžeme poveriť nejakým follow-up aj európsku delegáciu. Ale pokiaľ my sme síce boli teda vo väzení, ale nemohli sme navštíviť väzňov. Ja som eh, hovorila so zástupcami delegácie EÚ a potom sa to zrazu dalo zrealizovať. No, teraz eh, sme dostali informáciu od pana Sere, eh, Dobre, toľko z mojej strany. Ďakujem za tieto príspevky. Je to veľmi zaujímavá správa, sú tu zaujímavé komentáre. Dovolte mi v krátkosti hovoriť o tom, o čo e, sa týka e, toho komplexu mučenia a potom povie niečo komisia. Dobre, môžem povedať, e, že my vítame takúto správu a takisto súhlasíme so závermi, ktoré tu boli vyslovené. Musíme povedať, že ste skutočne veľmi angažovaní v oblasti zrušenia mučenia, odstránenia mučenia v celosvetovom meritku. A musíme sa e, koncentrovať na určité praktické východiska a pracovať s prevenciou, s ochranou, so zákazom mučiacich nástrojov. To dobre znie, mnohí z vás e, sa tejto téme venovali a to nie len dnes v tej diskusii. Takže tieto usmernenia o mučení, o odstranení mučenia, o tom sa diskutuje tiež. Tieto boli v roku 2012 odhlasované a um, je to veľmi dôležitý rámec na posúdenie mučenia, príslušných obetí mučenia. My sa chceme pokúsiť s určitým tlakom uh, túto tému stále pertraktovať, pokiaľ možno. A je to aj úradne potvrdené, že my e, oslovujeme krajiny a posmerujeme ich, aby pristúpili k tomuto dohovoru, k tomuto protokolu o odstranení mučenia, o zrušení mučenia každý rok sa to, vieme, že sa to musí odhlasovať na novo ako príslušná rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, ale tá implementácia tých usmernení o odstranení mučenia, o zastavení mučenia, tu máme anti tu máme také usmernenia, také guidance note, vypracovávame pre diplomatické zastúpenia po celom svete, tak aby mohli veľmi jasne rozoznať, čo to znamená to naše angažma voči, tá naša, sna, tá naša snaha odstraniť mučenie. V praxi sa nám to, myslím, už osvedčilo. Máme tu dobrú prax, máme tu best practice, máme tu teda návštevy v väzenských zariadeniach. Mm, takisto sme pozorovateľmi pri súdnych procesoch a čo sa týka jednotlivých prípadov mm, v jednotlivých krajinách, tých sa ujímame osobitne. Potom samozrejme osobitná kapitola, to je mučenie detí, tak ako sa to uvádza v správe. Aj my sme si vedomi toho, že je to jedno z najhorších porušení, najmarkantnejších porušení ľudských práv a toto musíme skutočne zničiť pri korení. My e, sme naštartovali veľmi cielenú kampaň proti e, mučeniu detí a táto kampaň by mala takisto, takisto prispieť k tomu, aby sme odstránili mučenie detí, chceme mať lepšiu prevenciu, lepšiu ochranu detí a chceme mať mm, silnejšiu silnejšiu fokusáciu na ochranu práv detí, pretože mučenie detí a mladistvých tom, tu oslovujeme krajiny, kde je kde e, oslovíme krajiny, ktoré chcú znížiť e, um, vek pre vek pre trestnoprávnu zodpovednosť detí. Takže to je oblasť e, boja s terorizmom, potom sú tu ľudské práva, ktorú musíme rešpektovať a je to všetko súčasťou našich usmernení boja s mučením. Predovšetkým tie mučiace alebo tie väznice, tie väznické zariadenia, kde sa pravidelne praktizuje mučenie, tie sa musia zatvoriť. Takže v našich usmerneniach, z našich usmernení jasne vyplýva, že ľudia, ktorým je odňatá sloboda, ešte nemajú byť aj mučení. Musíme efektívne uh, preskúmať tieto prípady, predovšetkým e, v krajinách, kde je to podozrenie, že sa tam mučenie používa. Ďakujem komisia, ďakujem pán Seri, pani Leslie Pera z riaditeľstva rozvojová spolupráca. A ďakujem pani spravodajkne, ďakujem pani predsednička. Som rada, že tu môžeme dnes Um, tráviť tento čas. My chceme samozrejme podporiť odstranenie mučenia. Vo svete toto je veľmi ťažký bod, ale vítame vašu uh, iniciatívu. My uh, aj ja, moji kolegovia uh, z nášho oddelenia to vítame. Skutočne odstránenie mučenia vo svete, to je veľmi dôležitý cieľ v zmysle záujmov dodržiavania ľudských práv, je to v zmysle ideálov EÚ a se je veľmi dôležité, aby sme to aplikovali, odkedy sa tento nástroj vytvoril. Máme 80 miliónov eur, ktoré sú na dispozícii v rámci e, občianskej spoločnosti. My musíme mučenie a zneužívanie ľudí od odstraňovať, teda musíme to sa snažiť bojovať s tým a vieme, že C'est une, une ONG que nous soutenons. Takže e, my podporujeme túto mimovládnu organizáciu v súlade s našou stratégiou projekt, ktorý podporujeme, zohľadňuje e, rozvoj nášho prístupu a sú tam aj faktory ako prevencia, odsudzovanie, dokumentácia a e, justičné stíhanie a rehabilitácia obotí a e, ich rodín. Uvedomujeme si technické obmedzenia, ale navrhujeme, aby sme do toho zahrnuli aj odkaz na prácu uh, IEDDH. No a máme tu boj proti mučeniu a e, tresty, e, kruté zaobchádzanie, aby sme boli koherentní s definíciou mučenia e, v dohovore e, a medzinárodných zmluvách. Mm, ten pojem dnes zlého zaobchádzania predstavuje fyzické alebo mentálne utrpenie osoby, E, s cieľom ponižiť túto osobu. Kruté a nehumánne zaobchádzanie podobne ako mučenie zakazujú medzinárodné zmluvy, najmä článok 5 dohovoru. Ak medzinárodné správo dáva náznaky o tom, že tu sú takéto e, zaobchádzania, nie sú definované. Na rozdiel od múčenia, kruté a neludské zaobchádzanie môže byť aj e, výsledkom zanedbávania alebo veľmi zlých podmienok zadržiavania, najmä pre tých odsudených e, na smrť. A takisto nedoručenie liekov. A sú tam rôzne stupne, podľa toho, aký je stupeň bolesti a utrpenia. V tomto kontexte sa nám staví dôležité, aby tá správa zohľadnila tieto otienky a aby využila e, usmernenia EÚ v boji proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu. A napokon chcela by som poďakovať spravodajkyni za to, že nás pred niekoľkými týždňami pozvala spolu s občianskou spoločnosťou diskutovať podrobnejšie o prvkoch tejto e, správy. Veľmi si to vážime. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, and now I see that uh, Mark Dimmensmarker... Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Mm, vy ste teraz prišli, pán Osmark, je to v poriadku, keď budeme pokračovať? Veronik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi najskôr poďakovať sa všetkým tým, ktorí sa teraz vyjadrovali v rámci diskusie. Pani Gine, Ja by som tu chcela teraz sa venovať trošku aspektom, ktoré, ktoré ste hovorili, etnické, e, náboženské osoby, ktoré sú veľmi exponované alebo e, si zaslúžujú osobitnú ochranu. A toto je vo viacerých krajinách e, v celosvetovom meritku. Žiaľ, to musím, vieme veľmi jasne rozoznať. Neviem, či, to, či táto téma sexuálne násilie voči, páchané na ženách, či e, v mnohých krajinách vo svete, napríklad v Egypte, kde sme to mohli vidieť v poslednom čase, práve aj využívanie e, policajného násilia, represie zo strany policie. V tom legislatívnom návrhu sa koncentrujem pre všetkým na uh, návštevu väzníc a väzenských zariadení, to je niečo, o čom viacerí kolegovia hovorili v rámci diskusie. Myslím si, že toto musíme robiť systematickejšie, pravidelnejšie a musíme sa snažiť, aby to bolo celosvetovo akceptované, že máme s mnohými krajinami privilegované styky, máme určité styky, ale tie návštevy, návštevy väznice ešte neboli eh, videné doteraz, ale ako, ako konkrétny nástroj nášho boja s e, mučením vo svete. Pani prezidentka, vy sama ste videla, že v Saudskej Arabii zamietli najskôr vašu žiadosť navštíviť väznicu. No a v golfských štátoch napríklad toto všetko je veľmi ťažké. My ideme proti pre, obrovským prekážkam, keď chceme konkrétne navštíviť niektoré väznice. Či je to v západnej Sahare, my sme tam mali delegáciu, uh, a žiadali sme o návštevu jedného z väzení. No samozrejme, že nám to zamietli. Napriek tomu sme tam išli. A žiadali sme, aby nás prijal riaditeľ riaditeľ e, e, väznice a ten bol nakoniec taký znechutený, že pri najmenšom nám dovolil ísť po tých väzenských chodbách a pozrieť sa do jednotlivých cieľ. Takže keď sme sa opýtali, že eh, či tam eh, niekto chodí na návštevu, tak on hovorí áno, nevládne eh, organizácie a zástupcovia pre boj ľudskými, na zachovanie ľudských práv a tak ďalej. No, neviem, ja som zraz povedala veľmi humorne, ale myslím si, že napríklad v Izraeli sa Macmillanu Scottovi podarilo len jeden jediný krát navštíviť väznicu, ale sú krajiny, s ktorými máme privilegované vzťahy, privilegovaný štatút, tam sa to dá, ale inak je to veľmi ťažké, eh, pretože tam sú mm, keď máme parlamentárov a delegácie, tieto musia bojovať za svoje právo navštíviť takéto, takéto eh, zariadenia to znamená, že návštevy v určitých krajinách musia byť spojené s návštevami väzenských zariadení v týchto krajinách. To je veľmi dôležité. Dobre, potom tie mučiace nástroje a vybavenie na mučenie. No, viem, že komisia chce a pracuje teda na texte, ktorý vydá na túto tému. Ja sa z toho veľmi teším. Ale táto organizácia Onega mi nie je známa. On, spomínali ste ju. A a hneď sa budem o nej informovať. Potom tie ostatné poznámky od e, kolegov, no neviem. Pán Efiri, e, máte do istej miery pravdu. Samozrejme, budeme sa koncentrovať aj na mučenie detí a mladistvých. Vieme, že v demokratickom e, republike Kongo som sa stretla s tým, že nejaké dieťa, ktoré označili ako ako čarodenické dieťa, vyhodili na ulici, boli tam nejaké exorcistické ceremonie, ktoré muselo to dieťa strpieť. Musel, oni ho mučili a po 9 mesiacoch sa zistilo, že to dieťa má AIDS a tá náboženská organizácia, ktorá to dieťa prijala, ktorá to veľmi dobre to, sa o to starala, tak dokonca s e, povedala, že tam bol, bolo prerušenie tehotenstva, to dieťa malo 9 rokov. Takže skutočne sa musíme koncentrovať na e, odstránenie mučenia detí a mladistvých. Myslím si, že skutočne musíme dostať e, tú, týmto obetiam a musíme teda dostať tomu, že je to naša prioritná úloha a dať si to skôr ako prioritne na program rokovania. Potom ste hovorili o špeciálne o tom, že ten program EDR mm, hovorí tiež o tom, že sa na boj s mučením, na odstranenie mučenia využívajú obrovské prostriedky, toto je veľmi dôležité, aby boli mučitelia trestom právne stíhaní. E, áno, existuje e, taký nástroj rehabilitácie, ale samozrejme ide o spravodlivosť a ide o to, aby sa a trestnoprávne stíhanie naštartovalo a aby sa prípadný rozsudok aj zrealizoval, aby sa vykonal. A pomocou tohto finan- nástroja financovania e, môžeme určité veci urobiť. EU e tu má isté možnosti. Ja som si zaznamenala to, čo ste povedali a, a ja takisto urobím eh, príslušné zmeny eh, v rámci tejto témy. Dobre, takže pokiaľ eh, máte nejaké, nejaké poznámky alebo pripomienky, nech sa páči, som otvorená. Ďakujeme pani Veronik de Kaiser, hovorí pani predsednička. Správa sa ešte vyvíja. Termín na prekladanie podmienujúcich doplňujúcich návrhov 6. december, 12 hodín. Bude sa o tom diskutovať potom v januári. Diskutovať sa bude potom, budeme sa snažiť vybrať nejaké kompromisné návrhy. 10. februára sa bude hlasovať e, u nás a v plene budeme hlasovať v marci. 2014. Tým prechádzame na ďalší bod. A toto budeme robiť spoločne s výborom pre rozvoj. Dev, zástupca predsedu z DV príde neskôr, ale my už môžeme začať a budeme potom pokračovať, keď príde. Good morning. Good morning. angeschlossen. So. Okay, then, uh, let... Dobre, takže začneme s vypočutím. Ctení kolegovia a kolegyne. Ahoj Anna, takže prišla si medzi nás z Abeba. Teším sa, že si medzi nami on that okay so this morning uh, the eas agreed to give a written response povedala teda, že písomne vypracuje odpoveď na tvoju otázku. Dnes do poludnia nám teda povedali, že budú reagovať písomne. Okay. On, okay. Now, we have um, the hearing vypočutie ohľadne prístupu k pitnej vode a sanitárci je vlastne téma, ktorá je veľmi naliehavá. Je, treba povedať, že bola prijatá rezolúcia ohľadne toho, že prístup k pitnej vode je základné právo a takisto celkom jasne stanovili definíciu tohto práva. Ale treba ešte urobiť oveľa viac. Ide znovu o implementáciu tohto práva do každodenného života. Vypočujeme si aj video správu spravodajcu, ktorý vlastne túto situáciu pripravuje. Ona momentálne pripravuje určitý manuál, ako sa toto právo môže pretaviť do každodenného života. Takže vypočujeme si tú, túto videoprojekciu a Budeme tu mať toto spoločné stretnutie a budeme mať možnosť analyzovať to, čo sa nám podarilo dosiahnuť do posiaľ, pokiaľ ide o realizáciu a plnenie mileniových cieľov. Tieto ciele by mali viesť k tomu, aby sme mali až 50%, o 50% znížený počet ľudí, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, takže to sa nám podarilo dosiahnuť už teraz, takže to je veľmi pozitívny, pozitívna správa. Pokiaľ ide o sanitáciu, tak tu tento cieľ zostáva naďalej jeden z tých cieľov, ktoré ešte sa nám nepodarilo splniť. Stále máme 2,5 miliardy ľudí v rozvojových krajinách, ktorí nemajú prístup k zlepšeným sanitárnym zariadeniam. A netreba ani hovoriť, že bez nejakých mechanizmov financovania, ktoré na to sú potrebné, bude veľmi ťažké dosiahnuť takýto všeobecný prístup k pitnej vode a správnej sanitácii. Takže dúfam, že dnes budeme mať aj príležitosť prispieť k diskusii o období po roku 2015 a že vyvstanú z dnešnej diskusie nejaké jasné prvky, pokiaľ ide o monitoring tohto procesu po roku 2015. A teraz som veľmi rada, že máme už medzi sebou aj pána Devu, ktorý prišiel akurát včas a ja mu môžem dať slovo ktorý je vlastne predsedom DEVE. Ďakujem veľmi pekne, Barbar. Áno, je to veľmi... Máme ešte veľa cesty pred sebou, veľa práce pred sebou, predtým, než sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele v oblasti prístupu k pitnej vode a sanitácii. A ak sa pozrieme na populáciu vo svete, ktorá nemá prístup k pitnej vode a sanitácii, tak ako vlastne to s tým počítame mileniový cieľ číslo 7. V správe o mileniových cíl z roku 2013 sa uvádza, že tento cieľ sa podarilo dosiahnuť, pokiaľ ide o pitnú vodu už v roku 2010, ale pokiaľ ide o pokrok v oblasti sanitácií, tento musí byť urýchlený. UNICEF a VHO v svojich správach uvádzajú, že až 750 miliónov ľudí stále nemajú prístup k pitnej vode a 2,5 miliardy ľudí nemá jednoducho prístup k zlepšeným sanitačným zariadeniam. Veľa ľudí z týchto postihnutých žije práve v subsaharskej oblasti a tieto veľké počty ľudí jednoducho si vyžaduje, aby sme radikálne z, aby sme jednoducho radikálne niečo urobili, pretože populácia v týchto oblastiach rastie. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o prístup k pitnej vode a sanitácii, to prináša zo seba informácie, že treba napríklad vybudovať studne, rozvod vody a treba sa snažiť rozvinúť aj ďalšiu infraštruktúru, ktorá s tým súvisí, pretože tieto potreby tu sú. Je to veľký, veľká úloha pre nás a zhruba 5 miliónov detí na celom svete, ktoré sú mladšie ako 5 rokov, môžu zomrieť, pretože jednoducho je zabezpečená správna sanitačná, nie sú zabezpečené správne sanitačné podmienky. A je tu viacero ľudí tu v miestnosti, ktorí na vlastnú kožu zakúsili z misií takéto túto situáciu a ktorí začali také kampane ako napríklad umývanie si rúk v tom zmysle, aby zabránili takýmto nepotrebným úmrtiam. Ak sa pozrite na celkový počet ľudí, na celom svete. Tento počet je väčší než napríklad deti, ktoré zomerajú na tuberkulózu, maláriu, AIDS, HIV spoločne. Takže to je situácia. Ak budeme mať aj infraštruktúru vytvorenú a finančné prostriedky vyčlenené na to, aby sa tá infraštruktúra fungovala, poznatky o tom, ako udržiavať v správnom fungovaní tento systém dodávky vody je stále kľúčový. Musí to byť celé podporené aj z finančného hľadiska. Európska únia prostredníctvo iniciácií pre vodu, ktorú sme spustili, je veľkým donorom v tejto oblasti. My sme, píšeme sa tým, že sme prispeli významne, pokiaľ ide o pokrok v tejto oblasti, pokiaľ ide o prístup k pitnej vode v rámci mileniových cieľov, ktoré tu máme. Ale aj napriek tomu by sme mohli urobiť viac špecifická správa účtovného dvoru, pokiaľ ide o e, prístup k vode v subsahárskej Afrike, poukázal, že sme nedosiahli výsledky, ktoré sme si stanovili, pretože jednoducho sme nemali dostatočne vyčlenené prostriedky, pokiaľ na údržbu tejto infraštruktúry. Takže vyčlenili sme peniaze na vytvorenie tejto infraštruktúry a potom nemáme peniaze na jej údržbu. Toto vypočutie možno okrem iného by mohlo prispieť k tomu, aby výbor, aby nás komisia informovala bližšie o najnovšom stave situácie. Pokiaľ ide o projekty ohľadne pitnej vody, to je iba súčasť, to je iba časť toho, čo vlastne my musíme urobiť. Voda je ústredná, pokiaľ ide o život. A voda súvisí aj s občianskými konfliktami a vojnami. Kvalita, aké je k dispozícii, je kľúčová, pokiaľ ide o zdravie obyvateľov. Povodne môžu viesť k tomu, že sa ľudia vo veľkom presťahovávajú a je tu potom veľká konkurencia, pokiaľ ide o skromné zdroje takejto vody v niektorých regiónoch sveta. My si uvedomujeme, že otázky ohľadne vody môžu viesť ku konfliktom, ale musíme navrhnúť určité ciele a závery. A hoci vieme o týchto problémoch, musíme urobiť ešte viac. Výsledok toho, čo som práve povedal, je ten, že nedostatok vody môže viesť skutočne k vážnym porušovaniam ľudských práv. Komplexnosť jednotlivých kontextov, ktoré s tým súvisia, ktoré súvisia s kvalitou pitnej vody a aj prístupu, to vedie k tomu, že my musíme sa zamyslieť nad správnou politikou, ako chceme v tejto oblasti postúvať od samého začiatku až do konca. Musíme si uvedomiť, aké politiky v tejto oblasti máme a musíme poskytnúť pomoc. Pokiaľ ide o mileniové ciele v tejto oblasti, pokiaľ ide aj o jednotlivé ľudské práva, ktoré s tým súvisia v kontexte cieľov rozvoja, treba, aby sme postupovali koherentne. To je dôležité. Čo to znamená? Čo to v praktickej situácii znamená? tieto naše politiky musia pristupovať predovšetkým problematike nedostatkov vodu v konkrétnych krajinách. Nemôžeme v oblastiach, kde nie je voda, využívať vodu alebo pôdu na produkciu biopalív alebo bioplodín, ktoré sa potom využívajú na paliva. Nemôžeme takto jednoducho ľuďom zobrať to, čo majú jesť a potom to nejako pretransformovať na paliva. A pokiaľ ide o to kradnutie pôdy, o ktorom sa tu hovorilo už v minulosti, ale čo to vlastne je. To znamená, že tí, ktorí vlastne sú majiteľmi pôdy, títo sú ignorovaní a dajú sa tieto ich pozemky do rúk iným ľuďom. A toto je umocňované v tom zmysle, že jednoducho to môže súvisieť aj s určitým kradnutím vody, tak to tak môžem povedať. Nemôžete mať vodu bez pôdy. Takže do istej miery takto sa ukradne aj pôda, aj vodné zdroje európske podniky musia dodržiavať základné štandardy, pokiaľ ide o túto problematiku aj v rozvojových krajinách a musia informovať, akým spôsobom postupujú. Mali by informovať aj pokiaľ ide o e, tie podniky, ktoré sú ich dodávateľmi. Máme tu smernicu, ktorá sa týka podávania správ o nefinančných transakciách a tieto smernici európske podniky jednoducho podliehajú. Treba robiť osvetu a pokiaľ ide napríklad aj o tú uhlíkovú stopu, to je takisto dôležité. A to súvisí aj v podstate s takou stopou, ktorá sa týka vody. Všetky tieto zložky treba brať do úvahy, aby sme jednoducho spotrebiteľov konečných nezaťažili priveľmi. Pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, ktoré sa Európska únia angažuje. Tieto musíme brať do úvahy predovšetkým práve to principiálne a kľúčové, čo je prístup k pitnej vode. A v tomto kontexte musíme nazvať politický dialog s tretimi krajinami, aby sme zaznamenali proaktívnu politiku. Potrebujeme oveľa silnejší pokrok v tejto oblasti, musíme postupovať oveľa konsekvenčne ako doteraz, aby sme zabezpečili skutočne prístup k pitnej vode a zabezpečili predovšetkým bezpečnosť pre tie zraniteľné skupiny populácie. Treba zabezpečiť prístup k pitnej vode a sanitácii aj v rámci obdobia po roku 2015 v kontexte mileniových cieľov, na ktorých sa musíme ešte dohodnúť summit, ktorý sa už konal v Budapešti. Tam je celkom jasne stanovené, akým spôsobom takýto, go, takýto cieľ by mohol byť naformulovaný. Ďalšie odporúčania, ktoré treba ešte stanoviť, tie súvisia so štúdiou, ktorá bola pripravená pre tento výbor minulý rok. Myslím si, že máme pred sebou veľmi veľa práce, skutočne veľmi veľa. Je to pre nás veľa nových informácií, musíme si vyčleniť správne prostriedky na to, ako budeme postupovať a tieto zdroje sú nie tak ľahko získateľné. Musíme si stanoviť priority, musíme možno niektoré z tých priorít pre, tia, preložiť z druhých oblastí, aby sme zabezpečili predovšetkým prístup k pitnej vode a sanitácii. Takže ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste tu dnes a ktorí chcete hovoriť o tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem veľmi pekne za veľmi významné informácie z vašej strany. Áno, máte pravdu, aj pokiaľ ide o náš program, pokiaľ ide o program nášho podvýboru, aj my tu vždy uvádzame, že musíme robiť oveľa viac, pokiaľ ide o hospodárske kultúrne práva, ale keď sa napríklad pozrieme na to, že čo robíme, tak stále to nerobíme v dostatočnej miere. Takže opäť som veľmi vďačná, že tu máme toto dnešné vypočutie s vašim výborom DV a že aj keď kontexte toho experta, ktorý tu máme. A máme tu k dispozícii videoprojekciu, predstaviteľa OSN pre túto oblasť, pretože ja si myslím, že to naše pole pôsobnosti, ktoré tu máme, je veľmi dobre zacielené a ak to prepojíme, tak jednoducho môžeme nadviazať na to, čo ste povedali aj vy, pokiaľ ide o implementáciu týchto mileniových cieľov, aby sme zvládli tie e, prekážky, ktoré máme v jednotlivých krajinách ešte stále pred sebou. A teraz dám slovo expertom, ktorých tu máme medzi sebou na pódiu. Máme tu doktora Grehema Alabastra, ktorý je technický úradník eh, vo organizácii VHO a podpredseda Task Force, pokiaľ ide o odpadovú vodu a pokiaľ ide o kvalitu vody. Ďakujem veľmi pekne, že sa vám podarilo medzi nás prísť. Prosím vás, neprerušujte ma. Ja som povedala, že bude, budeme mať ten video, video, tú videoprojekciu na konci programu dnešného a že si, som rada, že si vás vypočujeme, pokiaľ ide o otázky práce VHO v oblasti sanitácie a všeobecných aspektov, ktoré súvisia s inovatívnym financovaním a možným prepojením na zdravie a životné prostredie. A potom tu máme ešte aj pani Kate Norgrove, ktorá je šéfka kampane zo Spojeného kráľovstva, budete hovoriť o tom, čo môže urobiť mimovládna organizácia, ktorá sa snaží zabezpečiť všeobecný prístup k vode a hygiene, aj pokiaľ ide o rozvojový rámec po období roku 2015. A potom tu ešte máme aj pán Žera, pána Žerara Pajena, ktorý je predseda Medzinárodnej federácie súkromných prevádzkovateľov vodárnej. a Takisto ste členom úradu generálneho tajomníka OSN, takže máme tu absolútne vynikajúcich špičkových odborníkov medzi nami a dovolte mi teraz ešte zistiť od našich technikov, či tento videosignál je priamým prenosom, alebo či to je záznam. A nechcem zabudnúť nášho posledného hostia, pani Pérez, ktorá predstavuje iniciatívu Európskeho občianstva, právo na vodu. My vás poznáme e, v rámci Európskej únie. Bola to skutočne vynikajúca kampaň v Nemecku a takisto je veľa politikov, ktorí pracujú na regionálnej úrovni, vedia o tejto kampani. tak to... Takže pýtam vás všetkých medzi nami a Teraz by som sa chcela spýtať technikov, je to priamy prenos, alebo je to záznam? Ak je to záznam, tak to môžeme dať na koniec programu a teraz zastaneme s pánom Alabastrom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ctení kolegovia, kolegne, dámy a páni, počuli sme o číslach ktoré sa týkajú e, problému tý, nedostatku prístupu k pitnej vode. Ale nesmieme zabudnúť na to, že tento cieľ sa stále mení. Žijeme v meniacom sa svete a kľúčové výzvy, ktoré tu máme, napríklad pokiaľ je poskytnutie sanitácia pitnej vody, podľa môjho názoru majú trojakú podobu. Poprvé, máme tu situáciu, kde svet sa skutočne reorganizuje veľmi rýchlo. Po druhé, tu máme pred sebou klimatické zmeny, ktoré majú veľký vplyv na to, ako máme prístup k týmto k pitnej vode. A potom ešte sú tu konflikty, ktoré jednoducho majú veľký dopad na to, ako ľudia majú vôbec prístup k pitnej vode a sanitácii. Pokiaľ ide tieto tri body a urbanizáciu, tam by som povedal, že jedna z tých kritických a najvážnejších, e, jeden z najvážnejších problémov je napríklad rast slamov a rast populácie, teda populácie tých, ktorí nemajú dostatok pitnej vody alebo prístup k pitnej vode. V súčasnosti napríklad v subsaharskej Afrike v tejto oblasti 72% všetkých obyvateľov, ži, ktorí žijú na vidieku, žijú v, slamo, v mestách, žijú vlastne v slamoch. A slamy jednoducho rastú aj naďalej a bude to predstavať 46 budúcnosti, pokiaľ ide o urbánnu populáciu. Urbanizácia pokračuje aj naďalej a zmena, ktorú tu máme, pokiaľ ide o malé vedecké oblasti, ktoré sa vlastne týmto spôsobom urbanizujú, pričlenujú k mestám, tak budeme tu vedieť skutočne veľký náraz, pokiaľ ide o množstvo populácie v tých mestách, kde máme pol milióna až milióna obyvateľov v mestách. Ale to sú také kľúčové body, ktoré tu vidíme, kde budeme musieť zabezpečiť tieto služby poskytnutia pitnej vody. To sú oblasti, kde sa budeme musieť sústrediť ešte viac. A pokiaľ ide o klimatické zmeny a rizika, ktoré s tým súvisia, vidíme, že tu viaceré oblasti, ktoré, predovšetkým pokiaľ ide o tie zraniteľné skupiny, tieto sú vystavené takým situáciám, kde sú povodne. A to je veľké bremeno, pokiaľ ide o to extra zaťaženie pre týchto ľudí, pretože žijú skutočne v nebezpečných podmienkach a majú veľmi ťažké podmienky, pokiaľ ide o prístup k sanitačným zariadeniam, skrátka správnej sanitácie a hygiene je tu problém s nakladaním s odpadom. A pokiaľ ide o konfliktné oblasti, vidíme, že to súvisí s migráciou, pretože vojnové ozbrojené konflikty vedú k migrácii a to takisto redukuje ten prístup k pitnej vode a sanitácii. Netýka sa to iba Sýrii, tam sme videli celé komunity, ktoré jednoducho sa premiestnili kvôli vojnovému konfliktu a to jednoducho v susedných krajinách spôsobilo veľké problémy, ale vidíme to aj tu v Európe, kde vidíme pohyby populácie smerom k väčším mestám a tieto slamy jednoducho týmto spôsobom sa oveľa viac rozrastajú. Takže máme ciele, ktoré máme pred sebou, ale tieto sa stále menia a my musíme si toto uvedomovať, keď sa snažíme riešiť túto problematiku. Jedna z jeden z najkritickejších problémov, pokiaľ ide o sanitáciu a v pitnej vode, je práve zabezpečenie tejto otázky, pretože to súvisí so zdravím. Je to základ zdravého života mať prístup k pitnej vode a v porovnaní s inými chorobami, nechcem teraz hovoriť v konkrétnych detailoch, chcel by som povedať predsa len, že zabezpečenie pitnej vody je kľúčový, pokiaľ ide o zdravie človeka. A nesmieme to opomínať, ako sa to opomínovalo doteraz a tým pádom sa aj zredukovali financie, ktoré sa, týmto, ktoré sa do tohoto venovali. Regionálne organizácie sa snažia sa snažia riešiť v niektorých častiach sveta uh, už výsledky nedostatku vody, to znamená choroby, namiesto toho, aby sa sústredili pre všetkým na prevenciu. Takže musíme sa my sústrediť pre všetkým na tú preventívnu fázu a robiť osvetu, pokiaľ ide o možné choroby, ktoré súvisia s nedostatkom pitnej vody. Pokiaľ ide o technické e, záležitosti poskytovania pitnej vody, uh, je veľmi jasné, že veci, ktoré súvisia so sanitáciou a nakladaním s odpadovými vodami, toto jednoducho zaostalo, pokiaľ ide o prístup pitnej vode. Nerieši sa to až tak veľmi. Sanitácia a manažment odpadovej vody, to je vlastne určitá subdivízia problému, ktorý súvisí s vodou. Je dosť náročné, aby sme to vyriešili. Na jednej strane máme chudobných, ktorí majú problém s tým, že jednoducho a nemôže používať hygienické zariadenia, lebo ich nemajú k dispozícii. Ale musíme sa pozrieť na mm, tento problém komplexne, pretože naša snaha musí sa, sa musí sústrediť na vyriešenie oboch problémov. Musíme sa snažiť urobiť to, čo možno najefektívnejšie a to bude mať veľký dopad aj na to, akým spôsobom my budeme plánovať eh, urbárne, urbárne plány, teda stavbu miest. Máme tu určité možnosti, možnosti, možnosti znovu využívania alebo opätovného využívania eh, recyklovanej odpadovej vody je takisto jedno z možných riešení, ktoré sa ponúka. Takže teraz sa pozrieme na otázku, ako by sme v budúcnosti mohli postupovať a na scenáre, ktoré by viedli napríklad splnenie mileniových cieľ, cieľov. Myslím si, že je celkom jasné, že mileniové ciele poskytli celkom jasné zacielené pozornosti eh, pre viaceré aspekty, ktoré súvisia nielen s prístupom k pitnej vode, ale aj s ostatnými oblastiami a toto celé viedlo k určitým pokroku, všetkým pokiaľ ide o prístup pitnej vode a sanitácii, ale vzhľadom na definíciu týchto cieľov samotných, znovu tí chudobní boli vyčlenení z tohto riešenia a krajiny sa síce snažili plniť tieto mileniové ciele, chudobní boli jednoducho absolútne opomínaní, pokiaľ ide o poskytnutie a zabezpečenie týchto základných služieb. A toto musíme, dámy a páni, zmeniť. Chudobní musia byť na prvom mieste a my sa musíme zacieliť práve na nich, na to, aby sme zabezpečili, že tí najzraniteľnejší, najchudobnejší budú mať prvý poskytnutý správne služby. Sú tu viaceré diskusie v rámci OSN, ktoré v rámci tej siete, kde hovoríme o pitnej vode, ktoré zastrešuje OSN, akým spôsobom sme teda mali postupovať. A je absolútne kľúčové, aby sme zaujali určitý holistický prístup k tejto oblasti, pokiaľ ide o plnenie cieľov a jednotlivé, jednotlivé súčasti tohto cieľa, pokiaľ ide o eh, prístup k vode, pokiaľ ide o spracovanie odpadovej vody, to znamená všetkých tie súčasti treba vnímať holisticky. A možno jedna z tých najväčších obav, ktoré tu máme z pohľadu zdravia ľudí, je aspekt eh, spracovania odpadovej vody a v rámci urbanizácie vidíme, že tu, je tu veľká miera produkcie odpadovej vody, tak z priemyslu, polnohospodárstva, ako aj domácnosti. A my to vnímame ako znepokojujúcu hrozbu, pokiaľ ide o zdravie ľudí. A bude to mať veľký dopad práve na kvalitu pitnej vody a prístup k čistej pitnej vode. Takže máme pocit, že musíme v tejto oblasti znamenať určitý posun, pokiaľ ide o zacielenie toho, aby sme začlenili aj manažment odpadovej vody práve do toho cieľa zabezpečenia pitnej vody na to, aby sme dosiahli tieto cieľe, aby sme lepšie pochopili, čo sa vlastne deje, je dôležité, aby sme mali lepšie informácie aktualizované. Potrebujeme získavať informácie. VHO už urobilo v minulosti veľmi veľa veľmi veľa práce a snaží sa podávať informácie, ale my potrebujeme ešte detaľnejšie informácie. Musíme sa pozrieť, že kde vlastne sú tí ľudia, ktorí nemajú prístup k vode a sanitácii a my musíme, ako som už povedal, ich znovu dať na prvé miesta toho nášho programu. Musíme teda a to už sa dostávam k záver, urobiť veľmi veľa ešte v tej oblasti, aby sme zabezpečili zlepšenie situácie, pokiaľ ide o manažment odpadovej vody a sanitácie, tak aby tá osveta bola na úrovni a OSN a, orga- a programy, ktoré zabezpečuje, to je veľký priestor a potenciál na to, aby sme v tejto oblasti urobili viac. Ak sa nebudeme sústrediť v budúcnosti na tých najchudobnejších, tak zistíme, že veľa z tých výsledkov, ktoré sme v tejto oblasti už zaznamenali, uh, do ktorého investovalo veľa vlád a krajín. Jednoducho to všetko stratíme a prídeme o to. Ak nevyriešime túto základnú potrebu ľudí, prístup k vode, tak jednoducho prídeme o veľa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Alabastera. Teraz dostane slovo Kate Norgrove. Ďakujem veľmi pekne, ctení kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za to, že môžem pred, pred vami hovoriť. Budem hovoriť o sanitácii Predovšetkým sa budem venovať teda tejto téme. Chcela by som začať tým, že by som vás požiadala, aby ste e, si spomenuli, kedy ste boli naposledy na WC. Možno týmto si získam vašu pozornosť, je to dosť zábavné zamyslieť sa nad týmto v tejto chvíli, v tomto kontexte, ale je to veľmi vážna téma a problém pre miliardy ľudí. Takže pravdepodobne ste boli na WC nie až tak dávno, možno včera večer, dnes ráno. A boli ste na WC u vás doma, alebo ste išli na vec, alebo ste spravili potrebu niekde pri ceste, alebo niekde, kde vás nikto nevidel. Hambili ste sa za to, že ste museli vykonať potrebu takýmto spôsobom? Pravdepodobne tomu tak nie je. Pravdepodobne ste išli na WC, spláchli ste a zabudli ste na tento problém, ako napríklad ja dnes do poludnia. Teraz by som chcela, aby ste si spomenuli vašu ranejšiu prechádzku. Možno ste išli cez Park Leopold a predstavte si, že by boli na ceste výkali a boli by tu muchy. To si pravdepodobne asi neviete jednoducho predstaviť, pretože ísť na vec a urobiť potrebu e, takto na verejnom priestore, to je niečo, čo si nevieme my predstaviť. Ale predsa sa to týka miliardy ľudí na svete. A potom sú tu ešte veľké množstvo ľudí, ktoré majú horšie než, horšie než zlé podmienky sanitácie. Táto situácia je jednoducho nepredstaviteľná. Zlé podmienky sanitačné ako už viacerie povedali, sú napríklad problémom, prečo deti nechodia do školy a dospelí do práce, pretože to vedie napríklad k, k hnačke a hnačka je veľmi vážna choroba a jednoducho je výsledkom podvýživy a ako som už povedala, deti, ktoré žijú v chudobných podmienkach, môžu dokonca aj zomrieť. Európska únia je stálym prispievateľom, pokiaľ ide o program zabezpečenia pitnej vody a sanitácie. Je to veľmi dôležitý program a my to vítame. Ako povedal aj doktor Alabaster, sanitácia a hygiena predovšetkým ešte stále sú iba určitým druhoradým problémom a takto vníma nielen Európska únia, ale aj ďalší veľkí donory a vlády na celom svete. Ale sanitácia je základné právo, čiže vyžaduje si veľké investície a môže priviesť k veľkým výsledkom. Water Aid je organizácia, ktorá v tejto oblasti pracuje už 30 rokov a Napríklad minulý rok v spolupráci s našimi partnermi sa nám podarilo zabezpečiť 2,2 miliardy 2,2 milióna ľudí malo správny prístup k hygienickým zariadeniam. Sanitácia je jeden z tých najopomínanejších cieľov, mileniových cieľov. Ako som už povedala, nedostatok sanitácie môže spomaliť aj pokrok, pokiaľ ide o ostatné mileniové rozvojové ciele. Takže teraz by som uviedla niektoré príklady, aby som vám to sprítomnila ešte viac. Pozrieme sa teda napríklad milionový cieľ 4, e, ktorý súvisí s tým, že chceme znišiť úmrtnosť detí. Deti sú najviac postihnuté, pokiaľ nedostatok hygieny a sanitačných podmienok správnych, pretože tieto, dve, e, tieto dva dôvody sú základným základným dôvodom pre hnačku. Ako som povedala, hnačka zabíja strašné veľké množstvo detí na svete. Takže zamyslite sa nad tým. Predstavte si vášho syna, vašu dceru, vašu netier, vášho synovca alebo vaše vnúčata, že by jednoducho zomierali na niečo také, čo mu sa dá tak ľahko vyhnúť, ako je hnačka. Je jednoducho nepredstaviteľné, neakceptovateľné, že toto ešte aj stále máme aj v 21. storočí. A teraz sa pozrieme na milenové ciele 2 a 3, pokiaľ ide o vzdelávanie a rodovú rovnosť. Nedostatok toaliet na školách, predovšetkým pokiaľ ide o obdobie puberty, vedie k tomu, že deti jednoducho nechodia do školy vôbec. Ženy sú zraniteľné, pokiaľ ide o násilie, keď napríklad musia používať zdieľané toalety s mužmi, alebo keď musia ísť spraviť potrebu večer uh, mimo domu tieto problémy súvisia s tým, že hygienické zariadenia sú k dispozícii. Veľa postihnutých ľudí trpia aj tým, pokiaľ ide o ľudskú dôstojnosť, keď chcú si splniť základnú ľudskú potrebu a nemôžu. Takže ukončiť túto sanitačnú krízu, ktorú máme, musí byť jeden z tých, musíme považovať za jednu z tých hlavných víziev, ktorú máme pred sebou v 21. storočí. Ale je to zároveň jedna z najväčších príležitostí, ktoré tu máme pokiaľ ide o investície do tejto oblasti, to je takisto dôležité. Žiadna krajina ešte nezabezpečila e, zabezpečila pokrok tejto oblasti bez toho, že by investoval do sanitácie. Napríklad v Londýne, keď vlády investovali práve do takýchto základných systémov kanalizácie, e, na začiatku 20. storočia, tak úmrtnosť detí klesla až o tretinu. Organizácia VHO poukázala na to, že celkový hospodársky prínos, pokiaľ ide o dosiahnutie mileniových cieľ v oblasti prístupu k pitnej vode a sanitácie, môže priniesť úsporu 60 miliónov dolárov ročne. Ale tieto výhody, e, ako som už povedala, súvisia predovšetkým s zabezpečením tých správnych hygienických podmienok. Táto príležitosť môže pomôcť dosiahnutiu eradikácie chudoby. Takže prístup k sanitačným a hygienickým zariadeniam nie je iba základným právom ako takým, ale je to takisto určitou dynamikou za ďalším rozvojom a odstránením chudoby. A teraz sa pozrieme na to, že čo je možné a čo by sme mali urobiť. Pokiaľ ide o ukončenie tejto krízy, myslím si, že to je možné. Water Aid spolu so Svetovou bankou OSN a ostatnými aktérmi zastáva názor, že je možné, aby každý všade mal prístup pitnej vode a hygienickým zariadeniam do roku 2013. Ako to teda môžeme dosiahnuť? Mám ešte pár bodov, predtým sa dostanem ku koncu. Najprv by som chcela niečo povedať o peniazoch. Bez peniazov sa jednoducho nepohneme musíme o nich hovoriť. Národné vlády majú základnú zodpovednosť zabezpečiť toto základné právo. Ak Svetová banka urobila kontrolu 18 krajín subsaharskej oblasti, nedávnej oblasti, tak zistila, že vo väčšine prípada investícia do oblasti sanitácie bola menšia ako 0,1 HDP. To je jednoducho zaražajúce. Donory takisto musia si stanoviť priority, pokiaľ ide o oblasť sanitácie. Európska únia je jeden z najväčších donorov, pokiaľ ide o programy zabezpečenia pitnej vody a sanitácie a proporcia Euró- pomoci Európskej únie v tejto oblasti sa znížila za posledných 10 rokov. Po druhé, dovolte mi povedať niečo ohľadne toho, ako tieto peniaze sú vynakladané, pretože nejde tu iba o množstvo peniazy, ide tu aj o účinnosť a kvalitu, akým spôsobom sa tieto peniaze e, vynakladajú. Pitná voda pohľcuje väčšinu tých zdrojov, ktoré máme a nie je ich veľa. A to aj v takých krajinách, ktoré majú veľkú mieru pokrytia zdrojov s pitnou vodou. Sanitácia je teda to neviditeľnou výzvou v týchto prípadoch a podkopáva investície do oblasti vody. Vykladanie peňazí práve do týchto oblastí musí byť oveľa efektívnejšie. Pomoc tejto oblasti nie je vždy zacielená na tie krajiny a populácie, ktoré to potrebujú najviac, ani nie, na, ani nie toľko do údržby týchto systémov, ktoré sú tak veľmi dôležité, ako to už bolo povedané z nášho predsedu. Máme tu pred sebou prekážky, ktoré musíme odstrániť. Nie, je to, nie sú to iba projekty Európskej únie, ktoré Európska únia financuje, ktoré majú problémy, sú to aj iné. Po tretie, dovolte mi povedať niečo o partnerstvách. Európska úloha musí sa tejto problematike venovať na prvom mieste, musí sústrediť predovšetkým na tie komunity, ktoré majú najväčšie problémy s touto oblasťou, ktorých práva sa stále opomínajú. Okrem peňazí však Európska únia musí zobrať do úvahy aj jedinečnú pozíciu, ktorú má pokiaľ ide posilnenie eh, osvety v tejto oblasti. Je to nie len prostredníctvo partnerstie, pretože čo vlastne blokuje ten pokrok, pokiaľ ide zabezpečenie posunú v tejto oblasti nie len eh, jednotlivé krajiny, ale z globálneho hľadiska nedostatok kooperácie a spolupráce medzi donormi, občanskou spoločnosťou, vládmi a súkromným sektorom. Nepotrebujeme nejaké vychytralé technologické riešenia na to, aby sme vyriešili túto krízu alebo krízu s nedostatkom pitnej vody keď títo partnery, ktorí som práve vymenoval, aby dobre, budú dobre pracovať a vidíme, že v niektorých krajinách sa to dá, pretože sme to videli v, v, napríklad ako Liberia a Etiópia, tak sa zaznamená určitý pokrok celosvetového hľadiska príklad, kde to skutočne môže pomôcť, je napríklad, je napríklad partnerstvo pre zabezpečenie tejto situácie, ktoré poznáme pod skratkou SVA. Je to, globálne, je to celosvetové partnerstvo aktérov, ktorí zabezpečia transparentnosť a koherentnosť spolupráce v tejto oblasti. Toto partnerstvo však bude fungovať iba vtedy, ak tí hlavní donory, ako napríklad Európska únia, budú skutočne zaangažovaní v tejto oblasti. A to sa týka nielen určitých prejavov na veľkých grémiach a fórach. Pokiaľ ide o rokovania ohľade nového rámca na to, aby sme splnili mileniové ciele, Treba povedať, že tu máme vynikajúcu príležitosť na to, aby sme stanovali ciele, ktoré by mohli viesť k eliminácii tých najhorších fóriem chudoby ešte v rámci nášho života, aby sa to dalo dosiahnuť. Takže v dohľadnej dobe. Potrebujeme, aby Európsky parlament podporil túto situáciu a zabezpečil, aby Európska únia bola e, v prvých miestach, pokiaľ ide o boj proti e, zlým podmienkam v tejto situácii. Európska únia môže pomôcť tým spôsobom, že zabezpečí, že tu budeme mať e, jediný, jeden jasný cieľ, pokiaľ ide o univerzálny prístup k pitnej vode po období roku 2015. Nemôžeme jednoducho ukončiť situáciu s chudobou bez splnenia tohto cieľu. Potrebujeme podporu Európskeho parlamentu aj v tom zmysle, aby sme si stanovali stanovili konkrétne ciele a ciele, ktoré súvisia s touto témou, o ktorej hovoríme. Takže toto je naša vízia, ale nie je to iba naša vízia. Je to vízia, ktorá bola formulovaná aj zo strany expertov, ktorí sa venujú tejto problematike s ktorými spolupracuje VHO. Mám tu aj kópiu týchto cieľov v tejto správe, takže je to príloha k tejto správe a máte ich tam stanovených viac. Tieto pracovné skupiny sa za ostatné roky stretávali, aby rozpracovali tieto konkrétne návrhy a ciele pre obdobie po roku 2015 vychádzajú práve z problematiky prístupu k pitnej vode a sanitácie. Takže prosím vás, pozrite sa na tieto ciele, podporte ich a spolupracujte s nami, aby každý všade mal prístup k týmto základným ľudským právom do roku 2030. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Norgrove. A teraz dostane slovo pán Žerár Paja, ktorý je predseda Medzinárodnej federácie eh, prevádzkovateľov vodárny. Ďakujem veľmi pekne. Prajem všetkým dobrý deň. Aquafed je medzinárodnou federáciou prevádzkovateľ eh, prevádzkovateľov vodární, súkromných. My teda máme eh, služby na dodávanie pitnej vody. Členovia Aquafed sú vo väčšine členských štátov EÚ zastúpení prostredníctvom kontraktov PPP alebo prevádzkových licencií a dnes asi tretina európskych občanov dostáva vodu alebo teda služby vodárenské od e, našich e, členov. My nie sme komerčnou lobby, nehovoríme, že súkromné riadenie týchto služieb je lepšie než e, riadenie verejným subjektom. Vieme, že existujú vodné systémy, ktoré dobre fungujú vo vývoch prípadoch. Aké sú teda potreby prístupu k vode a sanitácii? Tie potreby veľmi dobre popísali predrečníci, ale ja by som sa chcel vyjadriť k prístupu k pitnej vode. Pretože mnohí ľudia podceňujú potrebu zlepšiť prístup k pitnej vode vo svete vzhľadom na pokrok dosiahnutý eh, v mileniových cieľoch v oblasti vody, eh, menej než 800 miliónov ľudí nemá zlepšené zdroje vody a eh, sú presvedčení, že prístup k pitnej vode je úloha, ktorá sa zvláda. Ja som to videla aj na štatistikách dnes v tejto miestnosti. Žiaľ, je to veľmi vzdialené od reality. Z desiatich e, ľudí na svete piati dostávajú vodu od verejného prevádzkovateľa, jeden od súkromného prevádzkovateľa a štyria nemajú vôbec žiadnu verejnú dodávku vody. Mnohí ľudia, ktorí majú tie tzv. zlepšené zdroje vody, používajú vodu, ktorá, je nezávadná, teda, ktorá nie je nezávadná. Minulý mesiac v Budapešti na samite vody generálny tajomník OSN, pán Kim Moon, E, povedal, aká je smutná realita. Takmer jedna tretina ľudí pije vodu, ktorá ohrozuje ich zdravie. Znamená to viac než 2 miliardy ľudí. Takže on e, tiež vyzdiel odhady, ktoré e, zverejnila minulý rok vo februári práve Federácia Aquafed. Ľudia však potrebujú vodu, ktorá nielenže je nezávadná, ale majú právo, aby ich potreby vody boli uspokojené každodenne. Odhadujeme, že dnes aspoň 3 až 4 miliardy ľudí, polovica ľudstva, nemá toto ľudské právo naplnené. Toto už bolo uznané v roku 2010 a naša federácia to e, podporuje od svojho vytvorenia. Pracujeme s mnohými členmi medzinárodného spoločenstva, s OSN, s vládami krajín, so zainteresovanými subjektmi, ako aj na implementácii. A prečo? Robíme to preto, že členovia Aquafed sú podniky, ktoré každodenne prispievajú k implementácii tohto práva pre ľudí, tak ako im to nariadujú verejné orgány. Je to kľúčový predmet podnikania, je to ich úlohou E, takto postupovať. A nedávna brožúra Aquafed, nazvaná Súkromní prevádzkovateľia, ktorí poskytujú e, služby e, používateľom vody a verejným orgánom, ukazuje, že súkromní prevádzkovateľia dosahujú veľký pokrok vo všetkých rozmeroch tohto práva, pokiaľ ide o dostupnosť, bezpečnosť, prístupnosť, priateľnosť, cenovú dostupnosť, spravodlivosť a udržateľnosť vodných služieb. Takisto sú tu e, obstarávania prostredníctvom súťaží, v ktorých súkromní prevádzkovateľia môžu svoj, profesionaliz- svoj profesionalizmus využiť na optimalizáciu nákladov pre užívateľov a daňových poplatníkov. Môžu implementovať sociálne mechanizmy podpory a dotácie, ktoré sú určené na tento účel verejnými orgánmi a preto sú užitočnými nástrojmi pre vlády, ktoré chcú zabezpečiť bezpečnú e, pitnú vodu a služby sanitácie pre ľudí vrátane veľmi chudobných. Táto schopnosť prispieť k zrealizácii tohto práva e, bola vyznutá aj OSN v roku 2010. E, Rada OSN pre ľudské práva potvrdila, že ľudské právo na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu je zakomponované v medzinárodnom práve a vyplýva z práva na adekvátne mm, e, životné podmienky. E, takže v tejto istej historickej rezolúcii uznala OSN aj legitimnosť zodpovednosti zodpovedných verných, verných orgánov, ktoré vyberajú akýkoľvek model riadenia, či už to je verejný prevádzkovateľ, súkromný prevádzkovateľ alebo mimovládna organizácia, ktorá má implementovať toto právo. Čiže na rozdiel všetkých tvrdení e, lobbystov proti súkromnému sektoru OS, OSN a špeciálne spravodajca OSN jasne roz, e, uz, sa uznesli, že aj súkromí prevádzkovateľia vody môžu prispieť k implementácii tohto ľudského práva. Takže pozrieme sa napríklad, ako sprístupniť vodu všetkým. E, Pozreli sme sa na e, chartu ľudských práv. Dnešné medzinárodné spoločenstvo pripravuje sa na udržateľné teda cieľe udržateľného rozvoja po roku 2015. Ako súkromní prevádzkovateľia sme sa roky zasadzovali za to, e, aby e, sme v týchto verejných e, politikách v oblasti vody boli ambicioznejšie. Máme tu veľkú príležitosť urobiť to. Ak európske krajiny to myslia vážne, so zvládnutím tejto úlohy prístupu k vode a sanitácii treba Eh, uznať potrebu polovice ľudstva, mm, mať lepšiu prístup k vode, aby sme mali, a treba navrhnúť ambiciozne ciele po roku 2015, pokiaľ ide o uspokojivý prístup k vode a sanitácii pre všetkých. A keď hovorím o prístupe k vode, je to voda naozaj nezávadná, plne v súlade s ľudským právom som presvedčený, že európske krajiny by mali vyznačiť značnú časť rozvojovej pomoci na príspenie k tomuto pokroku. Momentálne to tak nie je v stratégie EÚ e, pre rozvoj. Ešte niekoľko pripomenok na záver k organizácii, ktorá je potrebná na implementovanie práva na vodu. Ľudské právo na nezávadnú pitnú vodu a sanitáciu nikdy nebude uspokojené len náhodou. Je potrebná presná inštitucionálna organizácia. Je povinnosťou zákonodárcov a iných politických orgánov, aby zabezpečili, že každý rozmer tohto práva e, má e, verejný orgán poverený zabezpečením e, realizácie tohto práva a že tento orgán má na to potrebnú právnu, finančnú a právne finančné pros- eh, ľudské prostriedky. Bohužiaľ v mnohých krajinách to dnes tak nie je. Užívateľia vody musia e, mať funkčné služby vodárov, potrebujú optimalizované náklady, efektívnych operátorov. A keď som počúval e, kolegyňu Pere, keď si vypočujeme, tak mm, teda pani Mere, Pere chvíľu vystúpi z Európskej federácie e, e, odborových zväzov verejných služieb, e, ktorá organizovala veľkú iniciatívu Právo na vodu. Ja plne podporujem túto iniciatívu. Mnohí ľudia ju podpísali v prospech teda práva na vodu a ja by som s rovnakým nadšením, ja by som nebol rovnako nadšený, keby táto iniciatíva bola zameraná eh, eh, na eh, iba na naplnenie tohto ľudského práva, ale je tu aj ďalší záujem a síce, aby vodné služby boli vylúčené z jednotného trhu a mám pochybnosti o tom, či signatári tejto petície pochopili, že keď podpísali túto petíciu, tak podporili aj to, aby miestne e, samozprávy a orgány nerešpektovali pravidlá verejného obstarávania, ktoré majú zabezpečiť transparentnosť v rozhodovacích procesoch a majú zabrániť korupcii. Takisto má pochybnosti o tom, že vedeli o tom, že v praxi nie je v Európe žiadna liberalizácia vodných služieb. Všade v európskych krajinách sú e, tieto služby poskytované verejnými orgánmi a cenu stanovujú tieto orgány, aj keď operátor je zo súkromného sektoru. Táto zvláštna požiadavka iniciatívy je niektorým pozorovateľmi vykladaná ako zameraná na vytvorenie ďalších prekážok eh, v práci prevádzkovateľov súkromných eh, vodárenských služieb. Ak by to tak malo byť, tak by to bolo zamerané na zníženie dostupných eh, výkonných manažerských alternatív, ktoré tu majú vlády a občania k dispozícii, čiže implementácia ľudského práva na bezpečnú vodu by bola ešte viac stiažená. Špeciálny spravodajca OSN respektíve spravodajkyňa, vyjadrila svoje výhrady v takejto antisúkromnej požiadavke vo svojom liste organizátorom iniciatívy. Ja mám podobné výhrady a preto som tú iniciatívu nepodpísal. Myslím, že veľa sa ešte dá urobiť na zlepšenie a skutočné implementovanie ľudského práva na vodu a sanitáciu v Európe a mimo Európy. Miliardy ľudí potrebujú a zaslúžia si lepší prístup k vode a sanitácii. Podľa mňa všetky výkonné nástroje, ktoré k dispozícii sú, by sa mali mobilizovať. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Paja a teraz Anne-Marie Peret. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem asi jediná, ktorá bude hovoriť po francúzsky ale videla som, že pani de Kaiser tiež použila náš krásny jazyk. Na úvod by som chcela mm, začať s takým možno anekdotickým bodom, ale umožnilo mi to e, jednak osobne, ako aj z mene odborových zväzov, uvedomiť si toto prepojenie, ktoré je medzi vodou a zdravím. Keďže ja sama som bola v takýchto aktivitách mimovládnych organizácií zapojená, najmä okolo vnika tam sme eh, realizovali vodovodné eh, podprubie, ktoré úplne zmenilo život eh, komunity v, v, v Ekvadore, v komunity v Chimboraso. A ľudia teda mali priemerne 4 litre vody denne a museli po vodu chodiť 3 kilometre. Bolo potrebné s prázdnou nádobou na vodu zostúpiť a s plnou sa vrátiť, teda 28 litrov. Keď som ja sama si dala tú prázdnu nádobu na seba, už tedy som mala pocit, že je to veľmi ťažké Čiže s tými 28 litrami na chrbte som nedokázala sa vrátiť opäť do hora. A my sme teda mm, pomohli vybudovať to vodovodné potrubie, čo bol nezabudnutelný moment. To je tiež práca rôznych prevádzkovateľov. A mm, vrátim sa k tomu, čo hovoril pán Paja. Áno, v našom odborovom zväze vodárenských služieb verejných sme začali s touto iniciatívou európskych občanov. Je to prvá svojho druhu a prvá, ktorá získala viac než milión podpisov, ktoré boli potrebné na to, aby sme sa mohli pokúsiť transformovať Ehm, to u tých, ktorí vlastne príjmajú zákony v Európe, teda komisia, parlament v spolurozhodovaní. Čiže postavili sme sa na tú stranu, kde sme vlastne v roku 2010 boli určito ozeno OSN, jej charty, že sme povedali, áno, voda je ľudské právo, Takisto sme doplnili, že je to verejný spoločný statok a toto právo musí byť realizované na rôznych úrovniach. My sme teda Európsky odborový zväz a preto odbo, e, Európsky zväz a preto myslíme v prvom rade na európsku úroveň a máme tu tri veľké požiadavky prvom rade, pokiaľ ide o to, či by bolo možné určitú transformáciu urobiť komisii. Um, na to sme dostali milión 900 tisíc podpisov a spomínate si aj na úlohu, ktorú zohrávala vaša krajina, pani predsednička, pokiaľ ide o vývoj tejto iniciatívy pre európskych občanov. Viac než milión 200 tisíc podpisov pochádzalo z Nemecka. Ale v 28 krajinách sme mali teda 13 krajín, ktorým sa podarilo prekročiť kvórum, ktoré bolo potrebné na to, aby sme sa teda mohli pokúsiť to transformovať u komisia rôznych eh, inštitúcií. Takisto bolo potrebné aby národné orgány mohli validovať túto iniciatívu. A za normálnych okolností by sme teda mali všetky tie validované podpisy odovzdať komisii 10. decembra. Potom, ako už viackrát zaznelo, do toho ešte ostáva, ostalo to ešte veľa práce, takže v prvom rade sme si uvedomili, respektíve viac ako, respektíve takmer 2 milióny ľudí si uvedomili, že e, voda je ľudský, e, ľudské právo, že je to verejný statok. Táto iniciatíva európskych občanov je niečo, e, teda čo si spravíme, aby bol nástrojom určitého uvedomenia si zodpovednosti na strane občanov, na strane orgánov verejných, orgánov e, správy, ktoré sú poverené realizáciou vod- a distribúciou vody. Samozrejme sú tam všetky tie sanitačné systémy. My sme dosiahli taký prvý výsledok a síce táto iniciatíva nastala v čase, kedy sme diskutovali o realizácii smernice o koncesiách a dosiahli sme prvý výsledok a síce, že môžeme povedať, že voda nesmie byť súčasťou, respektíve nesmie sa považovať za nejaký jednoduchý tovar, ako som povedala, je to spoločný statok, spoločné blaho verejné a je pravda, že sa zasadzujeme za to, aby toto ľudské právo mohlo byť realizované vo verejných službách. A vrátim sa teda aj k partnerstvu PP alebo teda verejne súkromnému alebo súkromne súkromnému. Lokálne orgány tiež majú určité povinnosti voči svojim po, e, občanom, odberateľom vody, teda tí tiež majú nárok na prístup k vode, treba to zabezpečiť, e, teda prístup k sanitácii. A dokonale si uvedomujeme, že pokiaľ ide o verejné, verejný statok, verejnú službu, tak e, tiež nehovoríme <clears throat> nehovoríme, že voda musí byť zadarmo, alebo že verejné služby musia byť zadarmo. To si plne uvedomujeme, že pokiaľ ide o vodu, energiu, že sú s tým spojené náklady, že, je potrebná, že sú potrebné expertné poznatky a že to nie je iba v rukách štátov alebo miestnych orgánov. No a ja som z krajiny, kde väčšina distribúcie vody je v rukách veľkých nadnárodných spoločností Veolia, GDF Suez a SOR. Takže ja sa tiež ako európska občianka určite nemôžem stiažovať na kvalitu vody, ktorá viem, že v EÚ je medzi tými najlepšími. E, takže potrebujeme realizovať toto právo, základné právo e, na, v rámci inteligentného partnerstva medzi verejnými orgánmi, verejnými službami a pod, súkromnými podnikmi, ktoré majú túto expertízu, ktoré majú prostriedky. Jediná vec, ktorú tiež chceme povedať, je, že pozor, treba dodržiavať transparentnosť. Treba dodržiavať primerané náklady, tak aby potreby vody a sanitácie boli realizované pri primeraných nákladoch a keď som tu počula kolegu e, ale, e, teda kolegov z Británie, že sa treba zamerať aj na tých najchudobnejších, tie najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. To vyžaduje, aby naozaj tu boli primerané systémy, aby to právo na vodu sa dalo realizovať. Čiže motivovalo to aj určité obce e, k určitému, povedzme, skomunalizovaniu, teda preberaťu do vlastníctva týchto komunít, obcí, e, v Nemecku sú to teda tzv. štatverke. E, čiže títo systémy boli prevzaté pod verejnú kontrolu alebo sa opätovne prerokovali koncesie, aby sa zabezpečilo, že to, čo sa predkladá v rámci partnerstva verejno-súkromného, že to uspokojuje potreby občanov. No a že nejde iba o odmenovanie akcionárov. Pre nás je to veľmi jasné a v poslednom bode sa vrátim k tomu prepojeniu medzi európskym rozmerom a globálnym rozmerom, pretože samozrejme e, chceme e, zvýšiť povedomie o tomto základnom práve e, s pomocou medzinárodných verejných služieb a chceme propagovať to, čo mu hovoríme, decentralizovaná spolupráca aj s verejnými orgánmi v tom čo najsolidárnejšom rámci. Nám naozaj ide o to, aby verejné orgány boli zodpovedné, verejní partneri, súkromní partneri, aby sa propagovala účasť občanov a samozrejme, aby sme získali podporu Európskeho parlamentu ako celku, aj vášho výboru, podvýboru a ďakujem vám za vašu pozornosť. Thank you, Madame Perry. Ďakujem, pani Pere. Teraz sa pozerám na technikov, pretože máme tu takú videosprávu. od eh, osobitnej spravodajkyne Spojených národov k situácii eh, s pitnou vodou a sanitácie, že pani Katariny Albuquerque pracuje na príručke, ako sa toto nové ľudské právo môže realizovať particularly the chair of the subcommittee on human rights, Ms. Barbara Lochbiller, uh, to give me this opportunity to share. Dobre, takže predsednička, predsednička podvýboru pre ľudské práva mi poskytla príležitosť vyjadriť sa na tomto fóre. uh, on the implementation of the rights to water and sanitation. I will talk about it a little bit more uh, later. And I had already set the dates a long time ago, many months ago, uh, for this meeting. Môžem uh, krátko predstaviť, čo je čo predstavuje moja práca. Boli tu uh, určite nové aspekty, ktoré sa vyskytli. My chceme dostať politickej výzve uh, týkajúce sa práva na, na vodu a sanitáciu. Všetky členské štáty EÚ sa k nám pripojili. V rámci rezolúcie sa rada takisto pripojila v rámci definície bytnej vody OSN. Táto definícia bola potvrdená expertami a expertami ako ja napríklad alebo tiež výborom pre sociálne a ekonomické práva a kde je členom aj EÚ. Takisto e členské štáty EÚ nemali jasnú definíciu. Je to dôležité, aby sme tú definíciu zachovali na národnej a lokálnej e, e, úrovni, ale aj národnej úrovni, tak aby sa mohli lepšie naformovať politiky a presadzovať e, ciele týkajúce sa prístupu k vode a sanitácie. E, definícia pitnej vody a sanitácie poskytuje každému právo prístupu k bezpečnej a dosažiteľnej a zaplatiteľnej vode, pitnej vode pre domácu potrebu a e, to tak, aby sa to mohlo využiť v rámci všetkých oblastí e, každodenného života. Toto je základné právo týkajúce sa tiež e, pri súkromnej sféry a ľudskej dôstojnosti. možno niekoľko dôležitých bodov. Za posledné dva roky som spolupracovala s UNICEFom a VHO a v rámci našich spoločných dozorných programov týkajúcich sa pitnej vody a sanitácie sme predostreli konkrétne e, programy a cieľy a vypracovali, cieľa a vypracovali sme indikátory pre obdobie po roku 2015. Nie je to náhodou, že som sa na to prihlásila dobrovoľne na vytvorenie takéto pracovnej skupiny, pretože, od, že sme sa chceli venovať otázkam nerovnoprávnosti. Pretože e, táto e, toto sa stále viac prehlbuje a je to obrovská medzera tiež v agende rozvojovej pomoci. Ja som bola v mnohých krajinách sveta, v Európe, v Afrike, v Pacifiku, Afriku, v Severnej Amerike, v Ázii, v Južnej Amerike a vo všetkých, pri všetkých týchto cestách som videla, že v mnohých krajinách neexistuje dostačujúci prístup k pitnej vode. Boli tam vždy určité skupiny, ktoré boli dotknuté. Boli to, bol, boli to eh, chudobné kraj, eh, chudobní ľudia, ktorí boli znevýhodňovaní alebo ignorovaní vôbec spoločnosťou, žili na okraji spoločnosti a často to boli určite stigmy, s ktorými sme museli bojovať. My sme sa koncentrovali na úspešné programy a chceli sme naštartovať mm, iné, ďalšie uh, my sme si to mohli zľahčiť, aby sme dosiahli ciele a jednoducho by boli tí najchudobnejší a najslabšie, a najslabšie skupiny by boli ignorované. Mm, tieto štáty sa dokonca niekedy e, stávajú, že sú mimoriadne dobrí pri dosahovaní mileniových cieľov. Ja som vyvinula nástroj na meranie takéto nerovnovážnosti, ale môže sa to použiť aj na iné ciele. Bolo by samozrejme veľmi pekné, keby bol Európsky parlament ďalším hlasom, ktorý by podporil môj eh, návrh a eh, ten by sa potom zapracoval do tej agendy post 215, 2015. Eh, Samozrejme, my chceme agregovať určité údaje medzi a rozdiely medzi vidieckými a mestskými eh, oblastiami. Zoberme si nejakú krajinu X a pozrieme si tam sanitačné podmienky, povedzme 60% v meste, 20, 20% na vidieku, hneď vidíme nejakú medzeru, zozbierame údaje, identifikujeme uh, identifikujeme túto nedostatočnosť a pokiaľ sme to identifikovali, tento problém, povedzme, to by boli napríklad tu 4 body, tak potom môžeme po roku 2015 za, naplánovať a my vieme, že tento, e, môžeme to naplánovať po roku 2000, do agendy po roku 2015 a vieme, že tento cieľ musí zostať na programe. E, môžeme dosiahnuť napríklad e, alebo stanoviť si cieľ, že chceme mať sanitárne zariadenia pre všetkých a môže sa stať, že tá, ktorá krajina sa musí veľmi snažiť, aby to nebolo len v jednej oblasti, ale vo všetkých oblastiach, e, aby dosiahla príslušné ciele. A to tak, aby sa zabezpečil univerzálny prístup k pitnej vode alebo sanitačným zariadeniam. To znamená, že keď si pozriete um, štatistiky, um, ktoré sú uvedené podľa krajiny, krajín a oblasti, tak je tu rôzny e, vývoj. Vidíme, že na, v určitých miestach treba urobiť viac a na iných miestach ani nie tak veľa napríklad. No a takým, takýmto, jednoduchým, takýmto jednoduchým grafom si pomôžeme a vidíme, že to nemôže byť napríklad robené cez business of usual, to by bola chyba, to by bola obrovská chyba. My sme si niektoré e, ciele stanovili nesprávne, pretože sme investovali do tých krajín, ktorí už boli na dobrej ceste, bez toho, že by sme sa koncentrovali na tých, ktorí zostávali, e, zaostávali. Takže máme takisto program pre deti, kde je veľmi jasné, že tieto nerovnomernosti sa neodstránia, pokiaľ e, pokiaľ e, sa o to nezasadíme a nedosiahneme tie mileniové ciele, keď chceme zabezpečiť univerzálny prístup k vode, musíme začať skutočne od tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Tam sa musíme, na tých sa musíme koncentrovať, inak sa tie mileniové ciele nedosiahnu. Ja si myslím, že Európska únia e, môže byť našim veľmi silným spojencom, tak aby sme tieto ciele vyňali z tej eh, doterajšej agendy do roku 2015, aby sme v nich pokračovali. Samozrejme je dôležité, aby sme podporili aj rozvoj vynutejšej krajiny a EÚ sa podporila, eh, sa pardon, zaviazala nerobiť tie isté chyby, ktoré prehlbia ešte tie nerovnomernosti a nerovnosti v jednotlivých eh, partnerských krajinách, s ktorými chceme bojovať. Tie táto nerovnomernosť týchto znamená nielen zlepšenie v situácii v ľudských právach, ale je to naša morálna povinnosť a je to politicky a ekonomicky zmysluplné. Samozrejme, ísť na vidiek stojí peniaze, ale nevenovať si týmto problémom bude stať ešte oveľa viac peňazí a to tým, že tie problémy budú nestabilnejšie. Keď si zoberieme, e, pripomenie sa len protest z Brazílii z minulého roka, vidíme, že um, tam e, trpia milióny ľudí milióny ľudí na e, choroby prenášané vodou a nie sú k dispozícii nemocničného lôžka. A vieme, že ako dlho trvá, kým sa takáto e, choroba, takéto uchorenie vylieči. Nuž, odhliadnúc od tej agendy do roku 2014, dovolte mi osvetliť ešte ďalšiu časť mojej práce. Uh, to je ten ďalší rozvoj, o ktorom som predtým hovorila a to je, že chcem vyvinúť guidelines, chcem vyvinúť takú príručku na realizáciu takýchto práv, pretože vždy tam, kde sa pohybujem, mi kladú otázku, áno, ľud, voda je ľudské právo, je to jedno z e, základných ľudských práv, ale ako to máme aplikovať, toto nevieme. Nevieme, neviete nám povedať, ako sa to dá urobiť a nakoľko ja tiež nemám uh, a len tak a, e, rôzne vhodné odpovede, takže som si premyslela, že by som mala vyvinúť takú praktickú príručku, príručku ako ako zrealizovať prístup k vode a sanitárnym zariadeniam. Takže toto je príručka, ktorá sa bude venovať prístupu k pitnej vode a sanitárnym zariadeniam na národnej, lokálnej, regionálnej úrovni. Pokia- to znamená, že aké, ako legislatívu potrebujete, ako musí byť zariadené domácnosti a tak ďalej, tak aby sa mohli brať e, vlády na zodpovednosť za ich činy alebo za ich nečinnosť, tak aby sa e, prispelo k zabezpečeniu prístupu k týmto zariadeniam. Ja eh, musím povedať, že tá idea vyvinúť a vypracovať takúto príručku bola privítaná mnohými mnohými eh, subjektami, Habitat, takisto vládami vo Švajčiarsku, Fínsku, Španielsku. Nech sa páči, napíšte mi alebo navštívte moju webovskú stránku, pokiaľ by ste sa tu chceli angažovať. Moja príručka by mala byť veľmi praktická. Ja som bola v Boliv- momentálne sa nachádzam v Bolívii. Tu som uh, takisto zaznamenala toto video, nahrala toto video a potom v januári budem k dispozícii na uh, zodpovedanie otázok v rámci OSN a takisto som mala k dispozícii na rôzne konzultácie cez elektronické technológie. Takisto si myslím, že môžeme, že táto príručka, ktorá by mala výjsť eh, budúceho, budúci september, nám poskytne aj právnu analýzu, špecifické aspekty aplikovania týchto práv, napríklad záväzky štátov na národnej a subnárodnej úrovni, involvovať eh, príslušných dotknutých do tohto procesu, zabezpečiť prístup pre e, domácnosti a to predložím jednotlivým štátom, ktorí chcú vyvíjať a pracovať na legislatíve v tejto oblasti a chcem, aby sme využili e, tie skúsenosti, ktoré sme doteraz nazbierali. Chcem vypracovať checklist s odporúčaniami, aby sa tieto guidelines e, mohli prakticky aplikovať, aby sa všetky všetci dotknutí na národnej úrovni uh, mohli, mohli podielať na, využívaní, na reálnom využívaní týchto práv. Ďakujem vám za vašu pozornosť a spoluprácu. Ďakujeme samozrejme pani Albuquerque za jej veľmi energické vyjadrenie. Ana, máme tu riaditeľa Zdevka, pána Rudolfiho. A teraz môžeme vysloviť množstvo odporúčaní v zmysle toho, čo sa dá urobiť. Áno, ďakujem pani predsedníčka, vážené poslanci, vážení hostia. Ja som, práve priš- som sa práve vrátila z New Yorku. Tam sme mali e, zasadnutie e, udržateľná energia pre všetkých, e, predseda Svetovej banky, a E, toto zvolal, pretože sa hovorilo, že jednou z príčin úmrtnosti detí je znečistenie vzduchu, zvýšené vylučovanie, hm, vylúčovanie a znečisťovanie vzduchu pri spaľovaní dreva v súkromných, e, v súkromných domácnostiach, v súkromných zariadeniach. Ale boli to strašné čísla, ktoré sme e, tam dostali prezentované. My odhadujeme Ehm, my, my eh, vidíme, že voda je eh, dôležitým faktorom v rámci našej spolupráce pri rozvojovej pomoci. Toto je skutočne veľmi dôležité, ale takisto nezabezpečenie eh, sanitárne a kanalizačných zariadení. Toto môže spôsobovať ochorenia. Toto je jedným z cieľov, ktorý E, tu je ešte dosť nedopracovaný, takže tie celosvetové snahy dosiaľ nepostačili na to, aby sme skutočne pokročili v tejto oblasti. Boli tu uvedené určité čísla. Ja samozrejme rozumiem, že De, aj pán Deva sa k tomu uh, úvodom vyjadril. Ja nebudem opakovať teraz to, čo už bolo povedané. Európska komisia sa vždy angažovala v oblasti vody. V roku 2004 som bol vyzvaný, aby som zriadil facilitu EU AKP. Tam sme to takmer zdvojnásobili. Ja som bol v vtedy v tejto oblasti, ja som pracovala vtedy v tejto oblasti, my sme tu zriadovali politiky a programy. Mali sme asi miliardu pre, tých, pre tie nové pristupujúce e, štáty a, a nešlo ani tak o člen, e, členské štáty. Nešlo ani tak o pitnú vodu, ale skôr o prístup do, ku kanalizačným a sanitárnym zariadeniam, teda napríklad čo sa týka smernice o odpadových vodách EÚ, tam sa museli navýšiť tieto štandardy, museli sme sa tomu venovať a napríklad e, bolo takisto dôležité to, čo povedala pani Pera. My vítame tieto politické snahy v oblasti pitnej vody, preto to, že tá, ten problém medzi verejnoprávnymi a súkromnými partnerstvami je to, že tá téma je veľmi komplexná. Nemáte dočinenia s lokálnym orgánom, na jednej strane to máte možno e, komunálnu správu, na druhej strane máte multinárodný koncern, ale ten, to rozdelenie síl, ten pomie, silový pomer je veľmi nevyrovnaný a keď Eh, ja si na to veľmi pamätám, pretože som eh, vyjednávala o nových licenciách. To je veľmi bolestné. Bolo, bolo tu nový, eh, nové heslo Win for Profit. Môžete si pozrieť tie smernice o PPP projektoch. Ja som to zavádzal v tejto oblasti na úrovni EÚ. EU E, takto sa dospelo vlastne k tej e, facilite voda a myslím si, že tu sme tie snahy takmer zdvojnásobili, pokiaľ samozrejme čísla účtovného dvoru súhlasia a účtovný dvor má vždy pravdu. Takže my sme vlastne e, to zabezpečenie, my sme ten input, ten vstup sme zdvojnásobili, my sme veľmi starostlivo preverili to, čo, čo účtovný dvor um, oznámil a snažili sme sa tomu dostať tomu mi dovolte povedať, že komisia odporúčania účtovného berie veľmi vážne a niektoré z nich budeme teraz realizovať. Chcem upozorniť na skutočnosť, že sú, že uh, účtovný dvor uh, preveroval niečo, čo sa teraz len začínalo. Chceme Eh, povedať, že v roku 2003 sme začali projekt, ten bol teraz ukončený a v minulom roku sa, nie v minulom či v tomto, v minulom roku sa um, zverejnil hodnotia, zverejnila hodnotiaca správa. Bola tam určité, uh, určité časové, určitý časový posun. V roku 2003-2004 mala komisia čas na reštrukturalizáciu určitých praktík, aby bola efektívnejšia a uh, my sme nechceli vyhodnotiť len vstup, ale predovšetkým výstupy. To znamená, že bola tam kontrola kvality, bola tam analýza rizika, toto sa zlepšilo. Potom sme tam mali pracovnú skupinu, ktorá podporovala kvalitu príslušných projektov a hlavné odporúčanie bolo, aby to bolo udržateľný proces. Uh, E, toho, čo nám odporúčal aj e, účtovný dvor. To znamená, že nie len správa toho celého, nie len teda realizácia, ale aj správa toho celého. To znamená, že musí to, muselo to byť za e, primerané poplatky, pretože pokiaľ by sa, pokiaľ by sa vyrubili poplatky na to, aby sa zabezpečilo refinancovanie toho projektu. Tieto poplatky musia byť, ale tieto musia, poplatky musia byť, ale uh, um, dosiahnutelné, zaplatiteľné, pretože voda by sa mala distribuovať zadarmo, ale nikto musí uh, zaplatiť nadobudacie náklady za nadobudanie. A to vlastne leží na pleciach štátu. Pre, tie, nie všetky štáty sú také robustné, aby mohli uhradiť všetky dimenzie. My si musíme povedať, že musíme sa koncentrovať na tie citlivé krajiny, na tie fragilné krajiny. To sú krajiny, ktoré e, chcú, aby sme im ponúkli určitú určité, e, bez, e, určité um, zabezpečenie. Chcú napríklad stavať cesty, pretože tam žiadne nie sú. Ale je tu istá paradigma chudoby, ktorá je veľmi uh, osobitá. Máme externý, interný dohľad to sme takisto mm, zrealizovali iné. E, boli tu určité správy e, z e, účtovného dvora, ktoré, dvora auditorov, ktorí nás na to upozornili. Toto išlo ruka v ruke s nezávislými auditormi, ktorí podali správu a komisia sa potom pokúsila urobiť niečo, aby sa situácia zlepšila. Potom sme tu mali určité guidelines, určité usmernenia, ktoré sme vypracovali a ja skutočne vítam, že v septembri budúceho roku budeme mať túto príručku. Samozrejme, my sme e, vydali Water Toolkit a e, rozpočtovú pomoc. K tomu rozpočtu sa chcem vrátiť. My sme v rámci sektoriálneho rozpočtu e, realizovali pomoc pri, pri zabezpečení prístupu k vody. Ja som bol do septembra veľvyslanec v Ugande. Bol som teda za pre, e, stál som na čele e, európskeho zastúpenia e, a my vieme, aký tam je aká tam je komplikovaná situácia, no, o tom možno vieme, ale je tu celý rad projekt, je tam fantastický projekt, ktorý tam prebieha, je to partnerstvo pre hlavné mesto Kampala, kde žije 3,5 milióna ľudí. Uh, a takmer 3 milióny z toho bývajú v eh, oblasti, eh, v slamoch, teda v, eh, v veľmi nevhodných životných podmienkách. A, my z, a oni sa vlastne nepripájali na ten systém, lebo neplatili žené poplatky, my sme im poskytli úvery, aby sa voda dostala aj do týchto chudobných štvrtí. Uh, a aby sa mohli pripojiť na sieť. Takže to sú veľmi dobré postupy. Nož, e, neviem, sú to ľahké úspechy, neviem. Musíte si pozrieť jednoducho aj tie e, partnerské oblasti, napríklad Kámočo e, na severe Ugandy, tam boli určité isté oblasti, kde sa už 30 rokov nič neurobili a to bolo niečo strašné. Tam musíme nájsť iné systémy, ktoré my môžeme pomôcť. A 75 až 100%, na 100% sú tieto programy financované z prostriedkov EÚ. Tam, kde sa nedostali štát, tam, kde sa nedostal štát, tam sa dostali nevládne organizácie. Oni navrhli množstvo projektov, E NTP, to je podpora e, vody, e, zabezpečenia vodou a na prírodnými zdrojmi a potom ďalšie, takisto sme mali rôzne workshopy na tému vody, zásobovania vodou a takisto sme tu mali um, ehm, AKT EU ktorí hodnotili situáciu a budeme mať v najbližšom čase správu, ktorá sa na tomu vypracovala. Samozrejme dôležité je vedieť, že voda bude čím ďalej tým dôležitejším elementom, eh, aspektom je dôležité vedieť, že ten projektový cyklus vyzerá tak, že sa to musí schváliť, že sa musí navrhnúť, schváliť a potom sa realizuje. Takže potrvá niekoľko krokov, kým sa zrealizujú tieto projekty. Po politickej stránke musí musíme si pozrieť tú tzv. vodnú diplomáciu, pardon, ktorú rada prednedávnom schválila. Ale bolo by zaujímavé vedieť o tom, aké sú tu občanské iniciatívy na tému zasobovanie vodou. My v septembri máme určité údaje, je tu, je tu rezolúcia ktorá bola schválená. My, sa, my sa to musíme zobrať tak, aby sme to mohli všetko realizovať. Nie sú nejaké veľké rozdiely. Um, nechceme kritizovať, um, pretože niekedy sa tie veci robili jednoduchším spôsobom. Všetci partnery mali ehm, priestory, do Mozambiku sme investovali napríklad, ale musíme Eh, v týchto citlivých eh, štátoch hodnotiť aj bezpečnostné otázky, pretože eh, táto téma a to prepojenie medzi vodou a bezpečnosťou nebolo dostatočne zvážené. Takže tá voda a energia uh, vo Švedsku bude tzv. týždeň vody, kde sa bude hovoriť celý týždeň o prepojení voda-energia. To je veľmi dôležité do budúcnosti, pretože to zabezpečí blahobyt občanov, ktorý je úzko spojený aj s so spotrebou elektrickej energie. V New Yorku sa hovorilo, že by sme mali mať jeden z mileniových cieľov týkajúcich sa energie. To isté platí aj o vode. E, Samozrejme, Európska únia je tu veľmi dôležitá a musíme si vypočuť všetkých, tak aby sme v rámci OSN mohli dospieť k rozhodnutiu. E, Chcem E, ešte hovoriť e, o tom, čo sa hovorilo o e, skutočnom, o primeranom živote. Rada sa tomu venovala v rámci a spolu s tou vodou diplomáciou, s tou iniciatívou. Toto je pre nás veľmi dôležité. Ja to chcem ešte raz počiarknúť. Chcem počiarknúť, že to tu môžeme vytvoriť a môžeme postaviť eh, fantastickú čističku odpadových vôd, ale pokiaľ nikto nespre, nespravuje a pokiaľ tam nebude pripojenie na, na príslušné sanitárne alebo eh, ďalšie vedenia, tak nám to nepomôže, ale toto je úlohou štátu. Len cez politický dialog so, s príslušnými štátmi môžeme spolu s týmto pre, dotknutým štátom pomôcť aj súkromným prevádzkovateľom na plnenie ich úlohy. Tu nie, nie sú stratky, skratky. <laughs> Myslím si, že voda je lokálnou záležitosťou. Nie je to uh, globálna vec. Samozrejme, čo sa týka tá, tej, vodná diplomácia, uh, guidelines a tak ďalej, ale realizácia skutočných projektov je veľmi lokálnou záležitosťou. Napríklad uh, úprava pitnej vody v malom, v malej dedine vo Valaby sa môže e, zrealizovať len vtedy, keď budú všetci solidárni a budú mať určitý počet dolárov, e, aby to mohli prevádzkovať. Dobre. Um, myslím si, že toto je všetko v duchu EU. My musíme monitorovať jednotlivé krajiny, tak aby sme vedeli, uh, kde im môžeme pomôcť. Ale 19 krajín eh, chcelo v oblasti vode 49, eh, v oblasti napríklad výstavby ciest 51, oblasti energie. Toto samozrejme chceme preveriť. Chceme si pozrieť ešte ďalších, eh, ďalších našich partnerov v rámci rozvojovej politiky. Existuje ukrajiny, kde sa realizujú programy rozvojové programy a to je obrovský a dôležitý krok v tomto roku roku. Mnohé tie programy z, sme mali v spolupráci so Svetovou bankou a tak ďalej. Toto všetko ale sa musí urobiť na úrovni krajín. A musíme si pozrieť menu toho, my si musíme, my si musíme pozrieť situáciu v danej krajine, aby, pretože tá voda musí byť niekým spravovaná napríklad. Závrom mi dovolte povedať, že vítame túto dynamiku, e, ktorú parlament ponúka. Bola tu rezolúcia OSN v septembri. My očakávame, že a buď to bude pokračovať v rámci občianskej iniciatívy, e, oni začnú pracovať a uvidíme, ako sa to potom bude môcť zrealizovať, tak aby sme mohli postupovať efektívne. My sa samozrejme budeme predržiavať odporúčania domu auditorov. Ďakujem pekne, to je otázka od pána Devu. Ja by som sa chcel spýtať všetkých, ktorí ste tu, taká myšlienka, ktorá mi napadla, Hovoríme tu o, napríklad o tých slamoch, ako ste hovorili v prípade Ugandy, dokonca dvoch slamoch. A chcete tam priniesť, pr- zabezpečiť prívod vody z riek do týchto oblastí prostredníctvom potrebia. Ako by to bolo napríklad so zachytávaním dažďovej vody? Je dažďová voda pitná? A čo robíme s dažďovou vodou, ktorá vlastne padá na tieto slamy, keď prší? Nebolo by to oveľa efektívnejšie, čo do nákladov, zabezpečiť vodu takýmto spôsobom do oblasti slanov. To je, neviem, to ma len tak napadlo a teraz sa to pýtam. Myslím, že je najlepšie, ak budeme postupovať tak, že si zozbierame pár otázok a potom sa vyjadria na tieto otázky ďalší. Ana Gomeš, nech sa páči. Ďakujem, Barbara. Áno, je to veľmi príhodné v rámci tejto diskusie, pretože prichádzate z Etiópie, mám tu viacero otázok, ale najprv sa chcem poďakovať za to, že ste prišli a vyjadrili sa. Som rada, že, tu, že sme tu mali ten videozáznam. Je to moja priateľka, ktorú dobre poznám a je vždy dobré, keď sa od nej niečo nové dozvieme. Skutočne s takým nasadením prezentovala tie svoje projekty a to je ten správny prístup. Takže tieto tejto otázke to bolo veľmi hodné. A teraz moja otázka. Ja som, ja som sa vrátila z Etiópie a som rada, že tu mám aj kolegov, ktorí predstavujú výbor pre rozvoj. Mali sme spoločné voľné zhromaždenie krajín AKT a ja som sa tam spýtala komisára Pibaxa, vzhľadom na tie otázky, ktoré sme počuli zo strany predstaviteľov Etiópie ako oni vnímajú spoluprácu s Európskou úniou v tejto oblasti. Oni hovoria, že to je jednoducho v neprospech občanov Etiópie a ako, tento, ako to vlastne vplýva na imič Európy. A ja viem, že sa tu spomenula Etiópia ako pozitívny prípad ja som si istá, že sú tu pozitívne príklady, ale ja sa spýtam otázky, ktoré jednoducho mm, to, na to vrhajú iné svetle. Etiópia podľa účtovného dvora a ich správy je najväčším programom, ktorý máme v tejto oblasti. 39 miliónov z rozvojovej pomoci. Rozvojová pomoc, pomoc tu nekontroluje parlament. To je jedna z mála vecí, ktorú tento parlament nekontroluje. To je najväčší program, ale nebol z tých, ktorý označil účtovný dvor, dvor auditorov ako prípad, ktorý treba uvádzať ako príkladný. A my vieme, že aké sú tu závery z účtovného dvora, vieme, aká je odpoveď na to zo strany komisie. Vieme, že účtovný dvor vlastne sa vyjadril, že z tých projektov, ktoré preanalizovali, zanalizovali, veľký počet z nich neslúži vlastne samotnému účelu v prospech ľudí danej krajiny. Možno tam boli dobré úmysly, ale tak ako povedali aj panelisti, veľa vecí súvisí s implementáciou a PPP projekty v Afriky, rovnako ako aj v Európe, vidíme v rámci tejto kríze, že ak to nie je správne regulované, monitorované, sú možno najväčším zdrojom korupcie, nesprávneho zaobchádzania. A my to vidíme vlastne v Európe. Ak jedna zo strán je zraniteľným štátom a je to ešte horšie. Ale my hovoríme o Európe, ktorá vôbec nie je nejaká zraniteľná. My sme my tu hovoríme o problémoch v Európe, takže nie je to nejaký problém s nedostatkom kapacity, pokiaľ ide o obhajovanie záujmu zo strany štátu. Problém je tu skôr korupcia. A táto korupcia sa týka firiem, európskych firiem, Eh, miestných spolupracovníkov, teda strany z týchto krajín a vlády, ktorá vlastne si vyberá takýchto, takýchto spolupracovníkov. Ja som sa spýtala komisára Pibaxa, išlo o taliansku firmu Consta a komisár Pibax povedal, že tento proces sa momentálne vyšetruje, pretože milióny eur našich daňových poplatníkov jednoducho zmizli. Táto firma mala projekt, kde chcela medzi Djibouti a Addis Abebe vytvoriť železničnú trať. Išli tu aj takisto, išlo tu takisto o vodné tunely. Milióny sa tu jednoducho stratili, vytratili v tomto netransparentnom procese, ktorý zaš- zaštítila vláda. Potom sú tu ďalšie projekty, ktoré sami dostali do pozornosti prostredníctvom novinárov v Etiópii. To je takisto v neprospech imidžu Európskej únie. Bolo to financované zo strany Európskej investičnej banky. Gilbel Gibe 1, 2, 3 a to sú vlastne elektrárne, vodné elektrárne, kde Európska investičná banka im zafinancovala prvú a druhú a tá tretia už tu nemá investo- do tej nemá investovať Európska investičná banka. Neviem, či ho tam vie komisia. Vieme, že zámer je dobrý, chcú produkovať elektrínu, aby to bolo v prospech populácie, ale spôsob, akým to bolo urobené, bez nejakého vyhodnotenia dopadu na životné prostredie, sociálne dopady boli strašné, aj pokiaľ ide o verejné zdravie. Ďalšia talianská firma Salini, ktorá do toho bola zaangažovaná, ktorá bola vyšetrovaná v Taliansku kvôli veľkej korupcii, ktorá má veľký záznam históriu dlhu v Etiópii, pokiaľ ide o korupčné postupy napríklad Tanabelas v severnej časti krajiny? Ako je to možné, že Európska komisia, Európska investičná banka toto im financuje a nikto o tom nevie? Nevidím v odpovedi komisie pokiaľ ide o otázky predložené zo súdneho dvora, e, z e, účtovného dvora, nejaké označenie toho problému, ktorý to vám vytvorí a predsa sa zdá byť, že je veľmi veľký. Takže teraz by som sa chcela upriať, upriamiť pozornosť na e, Níl, rieku Níl, čo je takisto veľmi dôležitý projekt, tam dokonca zaangažované sú Spojené štáty americké oveľa viac ako Európska únia, pretože tu ide o rokovanie s krajinami ako Sudán, Egypt, to je veľmi komplikované celé, ale et, občania Etiópie jednoducho pokračujú so stavbou tejto veľkej elektrárne hrádze. Teraz sú zaangažované aj Číňania, aj financie z Číny a je tu vidím, že tu máme 19 miliónov. Túto iniciatívu chceme my takýmto spôsobom financovať. To je ďalší projekt, ktorý napríklad podľa veľa ľudí v Etiópii e, je pochybný. Majú veľké pochybnosti o nej, pretože to má produkovať iba elektrinu, ale napríklad nie je to není to zámer, že by to bolo v prospech aj pre polnohospodárov. Mali sme tu spoločné stretie na úrovni AKT, hovorili sme agentúrou pre životné prostredie a pýtal som sa celkom konkrétne, či to je nejaký projekt na využitie Nílu aj v prospech polnohospodárstva pre populácie, tá odhľadnúť od výroby elektriny. A odpoveď bola veľmi vyhýbavá ako všetko, čo je v Etiópii, že všetko je úžasné, čo robí vláda v Etiópii, takže máme tu veľký problém. A ja napíšem komisii, ale navrhujem, nakoľko teda už hovoríme o týchto problémoch, vy ste sa spýtali komisii a Európsku investičnú banku, aby nám dali konkrétne údaje a analýzu toho, čo sa nepodarilo, aby sme zabezpečili, že takéto veci nebudú opakovať. Treba to prekontrolovať. Musíme očistiť imič Európskej únii v očiach občanov Etiópie. Tak ako na to poukázala vlastne aj komisia, aj predstavitelia tu, ten dopad e, sociálne je veľmi zlý a oni vedia o tých korupčných schémach, ktoré sú za tým. A na záver, myslím rovnako ako na to povedala aj kolegyňa panelistka, ja si nemyslím, že touto iniciatívou, ktorú podporila rada, že sa kontroly výberových konaní e, posilňa nejako. Práve naopak, podľa môjho názoru, to je ďalšia cesta pre korupciu, kde sa stratia peniaze našich daňových poplatníkov a neprinesie to očakávateľný výsledok. A ľudia si nebudú môcť v tej krajine uplatniť ten základný, tú základnú požiadavku na prístup k pitnej vode. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som našim hostiam povedať, že Anna Komeš bola spravodajkyňou, pokiaľ ide o správu o ľudské práva a korupciu. A takisto aj ohľadne volieb alebo monitoringu volieb v Etiópii, dodáva pán Deve. Teraz zostane slovo Veronik de Kaiser. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja nebudem hovoriť až tak dlho, ako na Gomeš. Nechcel som sa vlastne nič spýtať, len zdôrazním tri body, ktoré vlastne pri tomto vypočutí e, som si uvedomila, že sú veľmi zaujímavé a dôležité. Poprvé, už, sme, e, už to spomenula aj Ana vlastne, venovala sa otázke dôležitosti dohôd medzi štátmi, regiónmi a obcami, pokiaľ ide o spoluprácu s komisiou. Čiže keď toto nebude fungovať, tak nebudeme mať žiadnu dobrú východiskovú bázu a pozíciu. Hlavne pri spolupráci s nejakými slabými štátmi. To je teda prvá vec. Ak sa napríklad pozrieme alebo vycestujeme do Južnej Afriky, tak je to tá prvé čo si človek uvedomí, čo skutočne bije do očí, že tie prostriedky, ktoré tu máme, nie sú dostatočné na to, aby sa vyriešili nejaké takéto kľúčové problémy. Takže to je centrálna záležitosť. A druhá vec, otázka mobility aj populácie obyvateľstva to je veľký problém, predovšetkým pokiaľ ide o otázku pitnej vody. A keď som nedávno navštívila Libanon, máme tu všetci príklady, ktoré môžeme uviesť, ale ja som bola teda v Libanone, kde sa nachádzajú utečenci zo Sýrie a bolo neuveriteľné to, čo si tam človek musel pozrieť najprv tie, tie prúdy ľudí, ktorí vlastne boli vyhnaní. To je absolútne zarážajúce. Ale aj tá slabina alebo slabosť libanonského štátu. Je to vlastne krajina bez štátnej správy. A 1,5 milióna utečencov táto krajina predsa len prijala. Ale dráhajú sa to nejako podporiť prostredníctvom štruktúr. Nechajú ich jednak tak na vlastnú pest si robiť svoje veci. Nie je tam žiadne zabezpečenie pitnej vody, odpadová voda, organické odpady. Takže ja som tam videla napríklad deti, ktoré jedli kúsok chleba, ale v podstate v podmienkach, ktoré pripomínali stredovek, kde ľudia chodia na vece na ulicu, priamo na cestu. A boli tu, e, vieme, že v svojho času v Európe tu bol mor, ktorý sa vtedy šíril. A tu je to jednoducho tak. Sú tu fekálie, ktoré sú na ceste a takto tu musí milión a pol ľudí žiť v takýchto strašných podmienkách. Pre všetkým teda pokiaľ ide o Libanon, tam treba povedať, že je úžasné, že vôbec prijali tieto utečencov, ale treba urobiť ešte viac, pretože potom sú tu epidémie, TBC, mm, parazity, ktoré na, mm, napadnú pre všetkým deti. A môžeme uvieť tisícky takýchto príkladov. Aj v krajinách, kde si človek myslel, že by jednoducho nemohlo niečo takéto sa stať. Aj v rámci Sýrii sú ľudia, ktorí sa momentálne nachádzajú na úteku a musia žiť v strašných podmienkach. A potom tá otázka chudoby, ktoré ste takisto venovali, veľmi dobre ste to zdôraznili a objasnili Súvisí to aj s otázkou samotnej liberalizácie. Áno, ja som vlastne tú iniciatívu podporila a podpísala, ktorú predložila pani Pere. Ja viem však veľmi dobre, že súkromní e, dodávateľia vody, že to môže dobre fungovať, ale takíto súkromníci môžu do istej miery prebrať aj úlohu verejných štruktúr. A nechcem teraz hovoriť o tom, že by to nemohlo fungovať, ale predsa len sú tu veci, ktoré musia zostať v rukách štátu. To je jednoducho absolútne dôležité, predovšetkým, ak sa chceme postarať o to, aby sme nevyčlenili a nemarginalizovali tých najchudobnejších. Vlastne sme už o tom hovorili aj v kontexte liberalizácie energie tu v Európe a čo sme tu zažili. Videli sme tu všelijaké veľké nadnárodné podniky, ktoré sa zaangažovali a potom tie tarifné plány, to sú vlastne to sú vlastne hlavolami pre ľudí, ktorí potom to majú rozmotať a preštudovať a musia ísť ešte znovu na univerzitu študovať, aby sa vôbec rozumeli, čo máme vo faktúrach za energiu. Takže treba zabezpečiť rovnosť, pokiaľ ide o príjem takýchto služieb. Ale to je jednoducho vzdialené od reality, pretože sú tu časti populácie, ktoré jednoducho nemajú zabezpečený prínos takýchto služieb a máme aj časti populácie, ktoré sú veľmi chudobní a nemôžu si dokonca dovoliť platiť takéto služby. A takýmto spôsobom vlastne v niektorých z našich vlastných členských krajín vznikajú také regióny alebo oblasti chudoby a myslím, že pokiaľ ide o dodávky vody, tam to bude ešte oveľa citeľnejšie ako v prípade dodávok energie to, že v Európe máme kategórie chudobných ľudí, ktorí vlastne potom majú dostávať podporu zo štátu, aby si mohli vôbec uhradiť dodávky pitnej vody. A na to treba vyplniť 40 možných e formulárov, aby človek dostal 20 eur viac na to, aby mohli si ľudia dovoliť zaplatiť práve dodávku pitnej vody. Takže my chceme verejné služby, verejné statky a a Zasadzujeme sa práve o to, aby to zostalo takým univerzálnym statkom, dobrom, na ktoré má každý nárok, aby sme potom nemuseli rozdávať takéto almužny, aby u nás v Európskej únii mali ľudia vôbec prístup k pitnej vode. Áno, pokiaľ ide o súkromnú ruku, súkromný sektor, to môže fungovať, pokiaľ ide predovšetkým o technické aspekty, to je samozrejme akceptovateľné, ale potom je tu ešte posledný bod, ktorým som sa chcela venovať, to sú tie univerzálne statky, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ide tu o to ponechanie si týchto zdrojov, napríklad pokiaľ ide o krajiny ako Izrael a Palestínu. Tu napríklad prídeli vody sa líšia rôzne okupované okupovatelia majú vodu a tí, čo sú okupovaní, zase nemajú vodu. A pokiaľ ide o ceny vody, to je takisto problém. Takže treba vnímať vodu ako univerzálne, univerzálny statok, ak to tak môžem povedať. A takto to treba aj vnímať. Takže máme tu viaceré e, otázky a problémy a celé to je v kontexte toho, o čo sa snažíme, zasadzujeme všetci spoločne ja sa teším z tejto občanskej iniciatívy, teším sa z toho množstva podpisov, už vyše dvoch miliónov, to je celkom jasný signál a myslím a dúfam, myslím si a dúfam, že komisia to už zaregistrovala a predloží patričné návrhy zákonov. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu pani Veržia na zozname, ako aj ja som tam. Tak ja by som chcela informovať všetkých, že končíme o pol jednej a potom už budete môcť odpovedať iba na otázky. Takže upozorňujem vás všetkých, prosím vás, reagujte iba na otázky. Pani Veržia, nech sa páči. Áno, ďakujem. Nakoľko nám už zostáva iba 5 minút a 5 minút pre všetkých, tak to bude pravdepodobne ťažké. Ale súhlasím so všetkými Teším sa z tohto dnešného vypočutia, z jeho zorganizovania, veď už predsa dávno sme ho chceli naplánovať. Je dobré, že sa to podarilo takto v spoločnej podobe medzi dvomi výbormi, DROA a LIBE. Predovšetkým je dobré, že sme sa venovali prístupu pitnej vode a socioekonomickými aspektami, ktoré súvisia, takže aj tu sú určité záväzky, ktoré pre nás z toho vyplývajú aby sme túto socioekonomickú, tento socioekonomický charakter zdôraznili. Odznelo tu skutočne veľa informácií a to nám umožní niektoré veci skutočne dať na papier, aby sme vedeli celkom jasne a konkrétne, akým spôsobom môžeme postupovať k tejto problematike účinnejšie, efektívnejšie. Predsa len mi to niečo v tomto kontexte napadla jedna vec a chcela by som ju spomenúť, že Treba sa venovať predovšetkým chudobným, tým najchudobnejším, či sú to krajiny alebo ľudia a týmto treba poskytnúť patričnú ochranu, pretože v konečnom dôsledku ide predsa práve o toto. A ja si myslím, že úloha mimovládnych organizácií, ako aj lokálnych projektov je správ tá najsmerodatnejšia. Bolo tu síce viacero kritických informácií, ktoré sa snažia byť činné na medzinárodnej úrovni, že častokrát je tomu tak, že komisia hovorí e, v neprospech malých projektov, že sú tu určité Prahy, ale vlastne takýmto spôsobom ste počuli teraz tie informácie, preto vám to chcem zdôrazniť komisia. Áno, je pravda, a vy ste to vlastne aj spomenuli, že tie lokálne projekty sú oveľa účinnejšie, efektívnejšie a ja sa tu vnímam ako predstaviteľka lavice a že je to jednoducho aj v prospech mm, šetrenia peňazí Európskej únie, takže to je v prospech Európskej únie, pokiaľ ide o investície a týmto by som vlastne e, aj končila tento svoj vstup. Ja som túto iniciatívu podpísala a je mi ľúto, že Francúzi sa nezmobilizovali viac. To mu nerozumiem, ale to je iba taká poznámka na okraj. Myslím, že pán Paja a aj vy ste nám povedali, že tu ide predovšetkým o kontrolu verejných úradov, predovšetkým pokiaľ ide o základné práva a základné statky. To nie je nejaký tovar ako nejaký iný tovar, to je niečo kľúčové a potrebujeme kontrolu. A táto iniciatíva vlastne prináša tú možnosť kontroly, ako verejné úrady môžu takúto, tento celý proces kontrolovať. Veronika de Kaiser na to takisto poukázala a my zdieľame rovnaký názor ja sa teda teším z toho, že občania sa zmobilizovali, aby voda bola vyňatá z tejto licencie, zoznamu licenciovaných statkov. Týmto spôsobom sa to dá právne podchytiť, stanoviť sa právny rámec a zdôrazní sa tento špecifický rámec. Teším sa tomu, že sme sa takto vyjadrili a zdôrazním to, čo povedala Veronik de Kaiser samotná. E je veľmi dôležité vnímať to, ešte raz opakujem, univerzálne. Budeme na tom spoločne pracovať a to, čo sme tu dnes počuli, vlastne iba ma utvrdilo v tomto svojom názore. Ďakujem veľmi pekne, pani Veržia. Ja tu mám otázku pre pani Norgrowth, pretože ste vlastne hovorili o význame toho, aby sme sa za sústredili pre všetkým na tých, ktorí napríklad čistia aj verejné toalety, asi to tak môžem vôbec povedať. A mali sme tu predstaviteľov tých nedotknutelných z Indii a to je vlastne je, je to odzrkadené aj vo vašej kampani, pretože vlastne je tu určitá diskriminácia, ku ktorej dochádza a viete, že 12.30 nás tlmočníci opustia Takže predsa len by som chcela požiadať všetkých tých, ktorí sú tu, expertov, aby odpovedali na otázky v troch minútach a vy, pani Pérez, ste hovorili jediná po francúzštine, takže prosím vás, nech sa páči a ostatní potom môžu postupovať v angličtine. Práve som povedala, že vy môžete začať ako prvá, 2 až 4 minúty máte priestor, pretože vy hovoríte iba po francúzsky, pretože potom nás tlmočníci opúšťa a budeme pokračovať iba v angličtine, nech sa páči. Už zareagovať na tie pripomienky. No, chcem v prvom rade poďakovať všetkým z vás, ktorí ste podpísali iniciatívu občiansku. Už myslím, že sme všetci pochopili, čo je to najdôležitejšie, teda to verejné bola verejný statok. Táto bitka, ktorú vedieme už dlhé roky, aby e, to boli nielen že univerzálne, ale aspoň verejné služby, aby sa stali spoločným statkom únie. Vieme, že to nie je jednoduché, pretože e, toto pojem verejnej služby sa veľmi odlišuje medzi krajinami. No a myslím, že to umožňuje pokročiť v e, týchto rôznych eh, mier, eh, rozmeroch, eh, mm, úrovniach, štát, miestna samozpráva, regionálna samozpráva, vyjasniť si úlohy. No a keď tej spolupráci a rozvoji, aj tu je potrebné preukázať solidaritu medzi prevádzkovateľmi, a ja určite nechcem e, útočiť na kolegu po mojej pravej ruke. Myslím si, no nebudem sa k tomu vrácať, ale ako francúzska e, viem, čo čo, za čo vďačíme týmto veľkým nadnárodným spoločnostiam. A e, vďačíme im, že stále sú pod kontrolou e, miestnej samozprávy a to všetko e, súviselo aj s kampaňami, ktoré tu boli, pokiaľ išlo o nejaké navrátenie e, do správy e, tej, tej miestnej samozprávy, mm, si opätovného znárodnenia, no ale mm, diskutovalo sa tu aj o koncesiách, napríklad v Nemecku. A voda teda je vyňatá zo smernice o koncesiách, pretože si myslíme, a komisia e, je toho názoru, že voda nie je tovarom ako e, sú iné. No a uzavriem to tým, že ak teraz treba mm, dosiahnuť od komisie, aby pokračovala v tom, čo už bolo dosiahnuté, No aj v oblasti smernice konces- o koncesiách. Dopracujeme sa teda k niečomu väčšiemu z tohto pohľadu a vrátime sa k pojmom partnerstvo verejno-verejné, verejno-súkromné, aby e, to bolo dobre zaramcované. E, nechcem sa vrátiť k nejakým sovietským systémom, to nikdy nebolo cieľom práce Mm, odborových zväzov v našej federácii, v našom zväze. Chcem len, aby táto iniciatíva bola skutočne, tak ako povedala pani de Kaiser, aby to bolo... E, už som skončila, už som skončila. Ďakujem pekne. Ďakujem a budeme pokračovať po anglicky. Thank you, Madam Chair. A few comments. First of all, we should not mix the objectives and the means